Ja chápem, čo si želá Európska služba pre vonkajšiu činnosť, aby teda parlament predkladal také všeobecné návrhy, ale odporúčania Európskeho parlamentu nie sú záväzné a Európska služba pre vonkajšiu činnosť a rada môžu, ale nemusia súhlasiť a prijať naše odporúčania, špecifické návrhy by nám mohli pomôcť pri obhajobe alebo ochrane slobody náboženského vyznania viery. Tak by to bolo v našom dokumente a nie naopak. Takže toľko som chcela povedať a dúfam, že ma kolegovia zajtra podporia. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Andrikiene, pán Tenok ako tieňový spravodaj sa a potom pán Donskis mám problém so znením 57. Ja by som bola radšej, keby sa tam e, špecificky neuvádzovalo vzdelávanie a zdravotná starostlivosť. Myslím si, že v mojej krajine je zo pár e, háklivých prípadov. Ja som o tom hovoril aj o, na národnej árovni, úrovni. Išlo o študentov, ktorí sa nechceli E, podriadiť všetkým e, procedúram pred operáciou a taktiež prípady e, odmietnutia prednášok, ak prednášajúci boj bol gej. Potom sú výhrady svedomia v prípade svetkov Jehovových v kontexte armády. To by som mohol pochopiť, ale pri zdravotníctve a vzdelávaní už Myslím, že by to nebolo správne tvrdiť, že na základe e, vierovýznania môžete e, odmietať e, isté. Takže je to váš pozmenujúci návrh, keby ste vyškrtli ten záver morally sensible matters, ale vyškrtli by sme zdravotná starostlivosť a vzdelávanie. Myslím si, že to je v kontexte našich krajín skôr problematické. Ďakujem pekne, pán Donskis. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za správu. Je tam toho veľa dobrého. Mnohé naše návrhy v kontexte kompromisov boli zohľadnené. Tomu sa, za to sa chceme poďakovať. Ja si myslím, že moja skupina podporí kompromisy a taktiež ma teší, že tu bolo zapracované aj to, čo navrhli Zelený To je niečo, čo vypadlo na úrovni ALDE. Ale potom je tu návrh 57 a 58. 57 tam sa hovorí, že usmernenia by mali umožniť e, výhrady svedomia. E, ja myslím, že pán Tenok to veľmi dobre opísal. Alda nemôže súhlasiť s tým, čo sa hovorí o tom umelom prerušení tehotenstva a potom 58 e, právo e, zamietnúť isté lekárske postupy, ktoré nie sú kompatibilné so slobodou náboženstva. Budeme hlasovať proti tomuto. Moja skupina bude hlasovať aj proti návrhu 19, e, kde sa vypichuje kresťanské vierovýznanie. Ja chcem, aby ten tón ostal univerzálny a aby sme nevypichovali nejakú špecifickú vieru. Takže ja by som navrhoval hlasovať proti týchto pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Takže toto sú naše červené línie. Inak podporujem toto odporúčanie a ďakujem ešte raz spravodajkyni za naozaj vynikajúcu odvedenú prácu. Ďakujem. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť s radou kolegov alebo tieňových spravodajcov. Takže pani spravodajkyňa, keby ste chceli zareagovať. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pánovi Donskisovi a ostatným za ich pripomienky budem o tom musieť hovoriť e, s kolegami zo politickej skupiny, ale to, čo navrhol pán Tenok pri 57. by mohlo byť priateľné. A keďže 57. a 58. sú kompatibilné, takže by sme asi hlasovali najskôr za 57. Keby to prešlo, tak potom by 58. E, odpadla. Nemuseli by sme už potom hlasovať 58. A potom návrh 19 e, o ktorom hovoril pán Donskis. Tu je pozmenujúci, doplňujúci návrh od kolegu Gžiba. Budeme o tom určite ešte hovoriť. Je tu samotný autor, takže si to asi preberieme bilaterálne po zasadnutí. Ďakujem teda za návrhy a za spoločnú prácu. Všetci viete, že títo obhajcovia ľudských práv e, robia veľmi cennú a dôležitú prácu, hlavne ak sa majú veci posunúť vpred. My potrebujeme od týchto obhajcov vedieť, e, aká je situácia v teréne. Častokrát e, je ohrozený ich život alebo ich rodiny a je čím ďalej tým viac krajín, kde sú príjmané zákony, ktoré majú za cieľ obmedziť možnosti práce týchto obhajcov alebo mimovládnych organizácií. A bol to aj dôvod, prečo sme v roku 2010 prijali uznesenie o politikách e, v prospech týchto obhajcov ľudských práv. A myslím, že na každom jednom zasadnutí nášho výboru sme mali pozvaných obhajcov a aktivistov, aby nás poinformovali o situáciách a aby nám prípadne aj povedalo, povedali, čo by sa dalo spraviť e, v tejto e, oblasti s cieľom zlepšiť e, tieto politiky. A potom sú aj mnohé jednotlivé prípady, napríklad mučenie, zmiznutie aktiv- takýchto aktivistov a obhajcov, ich e, uväznenie. Máme teda práce nemálo. Toto všetko sú dôvody na to, aby sme sa my pozreli na správu, ktorú sme prijali v roku 2010. My sme sa zaviazali totiž to k tomu, že parlament a iné európske inštitúcie budú dokonca ešte intenzívnejšie podporovať prácu týchto e, obhajcov ľudských práv. Takže chceme vedieť, nakoľko sa nám to podarilo. A potom je, tá, je tu aj štúdia Európskej komisie o uplatňovaní usmernení e, v tejto oblasti. My si teda Eh, vypočujeme eh, viac o tejto štúdii. Pani Karen Bennett eh, je za touto štúdiou, pracuje na Inštitúte pre výskum v oblasti sociálnej spravodlivosti z Londýnskej univerzity. Ide o situáciu v Tunisku, Kyrgyzsku a ešte jednej krajine, kde Samozrejme, bude dôraz kladený na prácu obhajcov ľudských práv. Takže pani Karen Bennett, môžete odprezentovať e, hlavné zistenia v rámci tejto štúdie a potom dostanú slovo aj ďalší pozvaní experti a aj ich uvediem asi až keď bude, budú na rade. Nech sa páči. Thank you. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za príležitosť môcť predstaviť a prediskutovať základné zistenia, ktoré identifikovala táto štúdia, ktorá sa zamerávala na európske usmernenie a obrancov ľudských práv. Výskum pre túto štúdiu bol vykonaný od oktobra do 2012 do januára 2013. Ako si asi viete predstaviť, eh, základným cieľom štúdie bolo identifikovať, ako revidované usmernenia z roku 2008 posilňovali európske politické iniciatívy smerom k obrancom ľudských práv s cieľom zamerať sa najmä na Thajsko, Tunisko, Rusko a Kyrgyzstan. Zároveň sme chceli posúdiť, aká je úroveň zapojenia obrancov ľudských práv do tvorby národných stratégií pre ľudské práva a identifikovať spôsoby, ako zlepšiť efektivitu a inkluzivitu týchto usmernení. I will slow down. Um, the, the study focused on countries that are reportedly... Táto štúdia sa sústreďuje na krajiny, ktoré eh, boli ktoré neboli rozhodne tými najhoršími porušovateľmi eh, voči právam bojovníkov za ľudské práva. Tieto krajiny majú pomerne otvorené spoločnosti a umožňujú týmto ľuďom fungovať, ale vo všetkých troch krajinách boli vážne priestupky spájané proti obhajcom ľudských práv. V tejto krajine eh, majú plne fungujúce európske delegácie, prvé plne fungujúce misie a ambasády európskych štátov. Štúdia neposkytuje komplexnú, komplexnú analýzu úrovne implementácie týchto usmernení, najmä oblasti politickej a policajnej podpory, ale čerpá z názorov a inšpirácií kľúčových aktérov a inštitúcií v týchto krajinách. Bolo tam 48 pološtrukturovaných interviú a 3 odpovede na dotazníky s tými, ktorí mali na starosti e, ľudské práva z ministerstva, z ministerstiev, z európskych delegácií a z členských štátov a ich ambasád, ktoré sú aktívne v Tunisku a v ďalších štátoch. Rovnako sme komunikovali s lokálnymi mimovládnymi organizáciami, s praktizujúcimi právnikmi, medzinárodnými, ale aj lokálnymi mimovládnymi organizáciami, ktoré sú aktívne v teréne. Individuálne mená ľudí, ktorými bolo robené toto interviu, nie sú zverejnené v správe práve kvôli citlivej, citlivému charakteru a kvôli žerosti o anonymitu zo strany celého radu um, respondentov, ale ich eh, názory sú veľmi prominentné. Bolo tam mnoho úspešných postupov, ale špecifických obáv, ktoré boli identifikované eh, v rámci každej z týchto špecifických krajín. Dnes budem hovoriť o základných zisteniach a o niektorých oblastiach širokého koncenzu, ktoré vyplývajú z tejto štúdie. V prvom rade poznatok eh, diplomatov o týchto usmereniach sa líšil. Od šest, zo 16 diplomatov, ktorí sa vyjadrovali o týchto usmereniach, len tretina povedala, že majú dobre, sú dobre oboznámení s obsahom týchto usmernení. Veľa diplomatov podporovalo obhajcov ľudských práv bez ohľadu na ich poznatky, iní neboli aktívne zapojení do prác, ktoré sú navrhnuté ehm, v týchto usmerneniach. Súčasný tréning, ktorý bol k dispozícii pre diplomatov ohľadom mainstreamingu a ľudských práv, tento tréning nebolo systematicky, ehm, systematicky nezahrňal implementáciu týchto smerníc v praxi. Podľa dôkazov z praxe navrhujeme, aby naše kontaktné body a naši um, styční dôstojníci eh, mohli zdieľať svoje skúsenosti, svoje tréning, aby mohli dokumentovať praktické postupy z praxe, ktoré mali reálny dopad a, a eh, s výrazným spôsobom podporili práva bojovníkov za ľudské práva títo bojovníci ľudské práva a, ich, a vlastne ich angažovanie sa s našimi delegáciami. To sú skúsenosti, ktoré mali byť zdieľané. Biškek, kde je pomerne málo ambasád členských štátov, bolo najlepšou realitou, kde bola veľká zodpovednosť v oblasti implementácií konkrétnych krokov z týchto usmernení. Táto prax bola zrejmá, ale menej rozvinutá v Tunise a v Bankoku. Niektoré misie členských štátov boli veľmi aktívne a upriamovali pozornosť na bojovníkov za ľudské práva. Bolo tam niekoľko diplomatov, ktoré, to, ktoré vnímali, že to je primárne úloha európskej delegácie alebo e, styčného dôstojníka. Tieto očakávania boli mimoriadne znepokojivé, najmä tam, kde bola veľká zodpovednosť na strane e, kontaktných bodov EÚ, aby fungovali aj ako styční dôstojníci pre ľudské práva vo veľkých krajinách ako napríklad Tunisko a Thajsko. Niektorí obhajcovia ľudských práv, ktorí poznali tieto usmernenia, nás kontaktovali a pýtali sa, akým spôsobom ich môžeme podporiť e, ohľadom toho, čo navrhujú tieto usmernenia. Mnohí bojovníci ľudské práva nepoznali e, tie kontaktné body, mnoho týchto expertov nepoznalo e, vlastne kontaktné body na ambasádach, vedeli, že ambasády podporujú len konkrétne projekty. Niektorí poznali aj ochranné opatrenia, ktoré európske štáty majú a kontaktné detaily, ktoré by mali byť na web stránkach všetkých európskych delegácií, neboli identifikované pri všetkých krajinách tejto štúdii stratégie smerom k tomu, aby bola zabezpečená bezpečnosť týchto bojovníkov za ľudské práva, potrebujú výrazné zlepšenia. Dôkazy zo štúdie poukazujú na to, že sú efektívne kroky a stratégie, ktoré môžu primať členské štáty a ich ambasády tak aby sa výrazným spôsobom zlepšila ich bezpečnosť, a to v rôznych krajinách, Thajsku, Tunisku, ale aj Kyrgyzsku. Najlepšia prax znamená monitoring pri vypočutiach pred súdom, napadnutie súdov, ktoré kriminalizujú bojovníkov za ľudské práva, vyžadovať, aby štátne orgány um, efektívne monitorovali citlivé a vážne prípady, potreba ochranných opatrení pre obhajcov ľudských práv, tichá diplomácia a lobbying v záujme týchto obhajcov ľudských práv. Štúdie navrhli možnosti zlepšení v niektorých z týchto oblastiach a zároveň využívanie verejnej deklarácie EÚ bolo privítané v niektorých situáciách ale bolo považované za reaktívne a nepreemptívne. Výzvy nadalej zostávajú pre efektívnejšie presadzovanie možností eh, podpory bojovníkov za ľudské práva vo vidieckých oblastiach, v vzdialených oblastiach. Eh, týka sa to najmä efektívneho kontaktu, ale aj finančných možností. Diplomati, ale aj bojovníci ľudské práva identifikovali celý rad rôznych aspektov, kde eh, je možné ďalej podporovať a efektívnejšie presadzovať projekty vo vidieckých oblastiach. Viacerí experti by radi videli, ako diplomati navštívia týchto bojovníkov za ľudské práva vo vidieckých oblastiach, aby sa preukázala podpora aj mimo hlavných miest, čo sa týka bezpečnosti a obhajoby obhajoby, tak títo ľudia vo vidieckých oblastiach čelia hrozbám nátlaku, šikanovaniu a častokrát sú závislí od legitimnosti vo svojom lokálnom prostredí. Diplomati, ktorí monitorujú na trestné stíhanie alebo súdne, súdne vypočutia, by mali zasahovať aj vo vedeckých oblastiach. Málo kedy sa to stáva vo vedeckých oblastiach, ale môže to mať dopad na spravodlivé konanie pred súdom je nevyhnutné, aby sme efektívnejšie fungovali v rámci a nad rámec existujúcich a uplatnených sietí. Treba mať aj špecifické rodovo adaptované stratégie pre obhajcov ľudských práv. Boli tu konkrétne obavy najmä voči sexuálnemu násiliu, zastrašovaniu a, a sexuálnemu zneužívaniu voči ženám, voči ženským bojovníkom za ľudské práva, kultúrna stigmy, ktorým čelia najmä čo sa týka extremistických a moslimských postojov, to predstavuje riziko pre ženy bojujúce za ľudské práva vo všetkých troch krajinách. Týkalo sa to aj obhajov, obhajcov LGBT komunity a, tie sú veľmi zraniteľné vo všetkých troch krajinách. Niektorí diplomati nevedeli o špe, rodovo špecifických problémoch bojovníkov za ľudské práva keďže oni vlastne majú kontakty len s e, etablovanými bojovníkmi za ľudské práva v hlavných mestách. Čo sa týka núdzovej ochrany pre presadzovateľov ľudských práv, núdzové víza, núdzové fondy, tieto procesy pre dostupnosť týchto núdzových ochranných prostriedkov pre <laughs> If I have time, I can do that. <laughs> great. Okay. The processes for addressing emergency protection for human spôsoby, ako vlastne uplatňovať núdzové opatrenia, ako núdzové víza, bezpečné domy, núdzové prostriedky, tie neboli dobre e, známe, ani neboli vlastne dobre s nimi oboznámení diplomati, ale aj obhajcovia ľudských práv. Niektorí obhajcovia ľudských práv si uvedomovali, že existuje asistencia pre ohrozených obhajcov ľudských práv v rámci partnerstva s OSN alebo s medzinárodnými NGOčkami v teréne ale e, zapojení účastníci štúdie Ehm, hovorili, že je oveľa viac obhajcov ľudských práv, najmä vo vzdialenejších oblastiach, ktorí ehm, nemajú reálnu dostupnosť takýmto ochranným mechanizmom a ochranným nástrojom, ktoré by mohli pomôcť, keď budú ohrození. Sú niektoré predpoklady, že obhajcovia ľudských práv vedia, čo majú robiť a majú, vedia, komu majú zavolať ale viacerí účastníci štúdie indikovali, že v mnohých prípadoch obhajcovia ľudských práv nevedia, ako adekvátne sa príjmať bezpečnostné opatrenia. Viacerí diplomati, ale aj bojovníci ľudské práva nevedeli o schéme malých grantov Európskej únie pre obhajcov ľudských práv, ktorí sú vystavení rizikám. Obhajcovia ľudských práv zdôrazňovali ehm, potrebu takýchto ochranných opatrení, keď je vysoký tlak. Indikovali, že možno budú potrebovať ehm, dočasne prerušiť svoju prácu v teréne, tak aby znížili svoje vystavenie riziku poskytovanie priestoru pre nejaké vychladnutie, tak povediac, ktoré by im mohlo vyhnúť sa riziku a zároveň by im pomohlo mať nejaký užitočný čas na zváženie, ako ďalej smerovať vo svojej práci. Obhajcovia ľudských práv, ale aj misie členských štátov sa vyjadrovali k súčasným iniciatívam a k tomu, ako európske inštitúcie môžu poskytnúť väčšiu mieru podpory v tejto oblasti. Pozornosť eh, na témy eh, bojovníkov za ľudské práva bola zaradená do stratégií pre všetky tri krajiny. Keďže tie stratégie sú dôverné, aby sa zabezpečila konzistentnosť európskej pozornosti pre potreby bojovníkov za ľudské práva, viacerí účastníci eh, mali pocit, že zváženie týchto usmernení by malo byť ehm, zakotvené do stratégie pre ľudské práva celého procesu pre danú krajinu. Explicitne sme navrhovali zapojenie týchto usmernení do stratégie pre danú krajinu. Tam by sme mohli posilniť a zlepšiť a toto posilnenie, zlepšiť e, dostupnosť, zodpovednosť a konkrétne aktivity pre presadzovanie týchto stratégií. Zlepšovanie komunikácie a zdieľania úloh medzi Európskou úniou, e, jej delegáciou a misiami členských štátov v oblasti iniciatív zameraných na ľudské práva, posudzovanie e, projektovej podpory pre obhajcov ľudských práv ale aj vytváranie špecifických príležitostí preto, aby misie mohli zapájať bojovníkov za ľudské práva v rámci jednotlivých sekcií daných ambasád. Niektorí účastníci zastávali názor, že pozornosť, ktorá je venovaná v súčasnosti len ad hoc a závisí od konkrétnej, konkrétnej priateľskosti alebo konkrétnych vzťahov ku konkrétnym ľuďom alebo konkrétnym skupinám. Súčasne proces eh, tvorby stratégie a jej písomná príprava musí byť lepšie zvážený v rámci dedikovaného časového obdobia. Niektorí obhajovcovia ľudských práv popisoval tieto konzultácie skôr ako proces zbierania informácií než eh, úprimné zapojenie. Niektorí obhajcovia ľudských práv popisovali tieto konzultácie ako urýchlené a nie dostatočne vážne. Bolo navrhnuté, že európske delegácie by mohli lepšie koordinovať svoje aktivity s eh, medzivládnymi mimovládkami a OSN, aby lepšie identifikovali zástupcov ehm, bojovníkov za ľudské práva prierezovo medzi rôznymi profesiami, týmami a geografickými oblastiami, ktoré sú dotknuté. Niektoré misie členských štátov, ktoré sa zapojili do tejto štúdie, neprispeli do tvorby tejto stratégie pre ľudské práva pre danú krajinu. Diplomati hovorili, že dostali tieto návrhy až neskoro v procese a nebolo tam dosť času, aby k tomu mohli adekvátne odpovedať. Európska angažovanosť a európske záväzky v oblasti priebežnej podpory pre záujmy obhajcov ľudských práv mali byť najlepšie zabezpečené v rámci revízie týchto usmernení. Re, usmernenia obsahujú výborné odporúčania, ale mali byť konzistentné so, súčasným, konzistentné so súčasným vývojom politiky, meniacim sa priestorom obhajcov práv a zároveň mali byť harmonizované s novým procesom tvorby stratégií pre každú krajinu. Desiate výročie týchto usmernení bude v roku 2014 a to by mohol byť vhodný dátum preto, aby sme spustili proces revízie týchto usmernení. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Bennett. Ďakujeme, že ste nám predstavili tieto výsledky štúdie. Myslím si, že takýto, taký, takýto základný sumár, exekutívny sumár by mohol byť zdieľaný aj so zástupcami z výboru pre práva žien a zároveň aj možno s predsedom konferencie všetkých delegácií. Čiže to sú tie parlamentné delegácie, to sú skupiny poslancov, ktorí pracujú na špecifickej krajine alebo skupine krajín a možno by teda bolo dobré, keby sme aj im vysvetlili, kedykoľvek budú cestovať do vlastne do týchto krajín, aby aj vedeli, akým spôsobom môžu aktívne osloviť kontaktné body pre ľudské práva, aby aj oni dokázali zlepšiť svoju, svoje porozumenie situácie v teréne. Teraz, keď postupne pokračujeme ďalej v priebehu, máme tu teraz nástroj, európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, je to veľmi dôležitý nástroj, ktorý v mnohých spôsoboch alebo mnohých formách podporuje prácu obhajcov ľudských práv a v niektorých zisteniach, ako ste hovorili, boli stále identifikované problémy a to mi pripomína, keď sme diskutovali aj o EIDHR, akým spôsobom kontaktovať mimovládky a aktivistov, ktorí nie sú v hlavnom meste nehovoria povedzme tým niekdejším koloniálnym jazykom, ale iba niektorým nejakým dialektom. Nemajú ani elektrický prúd, aby mohli vyplňať online dokumenty alebo nemajú dostatok tlačiv. To je niečo, čo neustále je predmetom diskusí a ak som to správne pochopila, tak ste hovorili, že tu je stále nedostatok informovanosti medzi diplomatmi samými. Aké sú možnosti v oblasti podpory obhajcov ľudských práv? Toto všetko sú užitočné formy spätnej väzby. Pán Patrice Lenomont to veľmi dobre vie, pretože keď o tomto diskutujeme aj s viacerými kolegami z parlamentu, tak tieto požiadavky na poskytovanie väčšieho objemu informácií, na na prekladanie týchto informácií do rôznych jazykov, tak táto téma zaznela už aj v rámci pracovnej skupiny pre EIDHR a pravidelne to tam rezonovalo. Teraz si vypočujeme správu um, od pána Lenomarda od, z DG Devco, um, ktorý nám vysvetlí, ako funguje nástroj EIDHR, v akých formátoch, v akých podobách môže byť práca obhajcov ľudských práv podporovaná, no a možno sa môžeme pozrieť aj do budúcnosti a uvidíme, akým spôsobom sa to dá viac zlepšiť. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže prvá dobrá správa. Máme rozpočet na budúci rok. ,29 miliardy eur na budúci rok nominálne o 10 viac, takže v časoch eh, rozpočtovej disciplíny je to veľmi pozitívne. My by sme sa obávali, že sa nás kríza dotkne. Nebolo to tak, dokonca sa nám podarilo to trošku navýšiť, čo je dobré. Všetky diskusie sa uberajú k tomu, aby väčšina týchto prostriedkov bola vyčlenená pre obhajcov a bojovníkov za ľudské práva. Dúfame, že budeme mať aj podporu Európskeho parlamentu, ESVČ a Európskej komisie. Takže to je taká prvá správa na úvod. Takže mám hovoriť o EIDHR. Obhajcovia ľudských práv, to je citlivá otázka. Nebudem hovoriť o politickej e, zložke podpory takýchto obhajcov. Budem hovoriť o konkrétnej operatívnej podpore. E, kolega z ESVČ je tu prítomný, takže možno, že ak by ste mali otázky, tak sa obráte na neho. Ja Hovorím samozrejme o všetkých úsiliach, e, napríklad lobovanie, práca v Ženeve, to nie je v mojom mandáte. Mm, my hovoríme o naliehavej stredno- a dlhodobej podpore taktiež o koordinácii. Je tu aj e, každodenná spolupráca s ESVČ. Ja to vidím na programe, že ide o európsky posilnený mechanizmus. Je to zvláštny názov, ale e, niečo ku kontextu. Posilňovanie. E, jednoducho nezačíname od nuly. My už pracujeme na tomto v rámci EIDHR v posledných troch rokoch. E, mali sme 130 veľkých e, projektov, zamerali sa na tých, ktorí obajú ľudské práva v najťažších častiach sveta. Je tu taktiež správa, ktorú sme zverejnili v lete, sú tam všetky tieto informácie. Ja chcem vypichnúť e, ťažkú prácu ľudí v teréne, musia sa vysporiadať e, s realitou, častokrát sú zatknutí, musia e, vysvetľovať, prečo pre nás pracujú. Taktiež sme prostredníctvom tendrov e, vybrali viaceré NGOčky, budúcu týždeň bude tender projekt za 20 miliónov eur, pôjde o e, obhajovanie ľudských práv na celosvetovej úrovni. Potom aj delegácie sa zúčastňujú na týchto tendroch. Bolo ich doteraz 14 a taký konkrétny aspekt tejto naliehavej činnosti delegácií to je práca v teréne, napríklad e, znižovanie úmrtnosti. Zatiaľ sme podporovali konkrétne 300 obhajcov. E, dneska ráno sme obdržali jednu žiadosť o podporu. E, delegácie možno o tom až tak podrobne ešte nevedia, ale je toho čím ďalej tým viac. Ide o zložité situácie v krajinách, aj zložitý kontext, ale napriek tomu sa dá zaznamenať e, úspech. E, Sú aj situácie, kedy dochádza k zvláštnym situáciám, napríklad ako v Azerbajdžane a potom situácia v Turecku. Tu obhajcovia boli e, prepustení z väzenia kvôli nášmu úsiliu Takže sa musíme zamerať aj na operatívne schopnosti, spraviť toho ešte viac. Je to e, pre nás dôležité, treba aj zjednodušovať postupy. Prečo to má byť komplexný mechanizmus? Nemá zmysel zameriavať sa na obhajcov bez toho, aby sme to prepojili na nástroj um, podporujeme aj univerzity, ktoré vyučujú e, túto oblasť alebo sa venujú výskum, výskumu v tejto oblasti. Máme potom činnosti aj v oblasti ženských práv. Úzko spolupracujeme so ženami, obhajkyňami, potom environmentálne právo a obhajcovia z tejto oblasti. Takže na, na nadchádzajúcich 7 rokov chceme mať mechanizmus, ktorý by bol e, súčasťou EIDHR, takže ide o synergie, o znižovanie nákladov a zvyšovanie účinkov. Potom celoeurópsky mechanizmus, nuž e, ak e, by sme sa na to mali pozrieť regionálne, tak má tu Rada Európy nejaký mechanizmus, Africká e, únia, ďalší USA však nie. My teda chceme, aby EÚ mohla naďa- naďalej byť plnohodnotným aktérom. My sme hlavným darcom v tejto oblasti a EÚ by mala mať schopnosť integrovane reagovať. Čiže kľúčovým slovom sú tie synergie. Potom obhajcovia ľudských práv. Ide o naliehavé situácie, Takže nástroj by však mal mať aj e, dlhodobé zameranie, ale to je niečo úplne iné. Zvyšovať povedomie. Potrebujeme však v EÚ mať schopnosť e, pôsobiť e, na tých najháklivejších miestach. Nepotrebujeme súhlas hostovskej krajiny, nemusí dobiť verejné, niekedy to je nemožné. Niektorí obhajcovia nemajú problém s tým, že sa uvádza ich meno, iným by to hrozilo život, takže niekedy musíme e, zahaliť naše činnosti rúškom tajomstva. Potom mechanizmus možno, že to pôsobí trošku stresujúco, ale my nehovoríme o inštitúcii, nehovoríme o niečom komplikovanom. Ide o koordináciu, synergie a možno, že ide viac o stratégiu ako o štruktúru. Niekedy to možno vyzerá tak, že chceme vytvoriť nejaký e, administratívny orgán, ale to nie je pravda. A potom, čo nebudeme určite robiť, nechceme teda vytvoriť novú štruktúru, štruktúru už je dosť, aj dosť aktérov. My chceme e, zlepšiť synergie, reaktivitu, ako ste správne povedali, pani predsednička, chceme posilniť e, možno, že pomoc e, pre tých zabudnutých. A taktiež nechceme nahradiť to, čo mimovládky už robia aj iní aktéry. Nechceme teda duplicitu, pretože už je toho veľa dobrého. Mnohé NGOčky tu sú e, prítomné a dosahujú vynikajúce výsledky. Nechceme robiť také e, správy napríklad o financovaní, ktoré už sú a sú veľmi dobré. Takže opäť kľúčovým slovom je synergia, potom zvyšovanie možno e, finančnú pomoc a administratívnu pomoc taktiež znižovať administratívnu záťaž, teda ísť cestou zjednodušenia. A čo chceme dosiahnuť prostredníctvom tohto mechanizmu? E, chceme mať čo najširšie geografické pokrytie, chceme byť vlastne prítomní všade e, vo svete, tak to aj tak je v súčasnosti, chceme v tom po- pokračovať. Potom chceme pracovať podľa tém životné prostredie, obhajcovia e, komunity LGBT a tak ďalej, novinári, právnici. A taktiež chceme byť e, schopní reagovať kedykoľvek. Chceme zaplniť e, medzery, napríklad prepojenie medzi veľmi krátkodobými a dlhodobými akciami ak napríklad je nejaké súdne pojednávanie, tak e, chceme byť schopní vyslať veľmi e, rýchlo nejakých právnych poradcov. Nechcem zachádzať do podrobností, pretože na to budeme mať veľa času. Ešte jedna vec, ktorá možno chýba v tomto mechanizme, e, to je tá iniciatíva City Shelter. Možno, že ide skôr o dočasné presunutie obhajcov ľudských práv a na to presne máme e, peniaze. Chceme to teda rozvíjať a možno, že niekoľko prvkov poviem, niekoľko informácií k City Shelter. Boli uskutočené štúdie a konzultácie, je veľa e, miestných a rozvojových e, agentúr, ktoré uplatňujú tento koncept City Shelter. Presunúť e, obhajcu to nič nerieši, ako ho to iziluje. Je dôležité, aby bol súčasťou všetkých aktivít, takže to je tá komplexnosť. My sa o to pokúšame. Ide o pilotnú fázu, ale treba to rozvíjať. Čo sme sa naučili? Ak e, zoberiete obhajcu zo Sýrie, tak e, si uvedomíte, že 5 až 20 mimovládnych e, organizácií s ním nejako súvisí. Nie všetci majú dostatok prostriedkov, takže opäť treba zvyšovať synergie. Mala by pomôcť aj EÚ finančne a to by naozaj výrazne pomohlo. A púšťame sa do novej fáze, fázy konsolidácie Ide o to zaručiť čo najlepšiu koordináciu a pokúsime sa do konca roka e, naozaj výrazne pomôcť. A potom e, niekoľko e, kliše. Mimovládky sa tomuto venujú aj komisia, aj iné, na iných úrovniach, takže nejde o žiadnu revolúciu. Ide o to rozvíjať už existujúcu prax. A taktiež chcem povedať, že nejde o otázku víz. Možno, že niekedy áno pri niektorých obajcoch, ale vždy sa dá nájsť riešenie. A ešte ďalšia vec, nejde o to, aby takíto obhajcovia prišli do Európy, môžu e, byť dočasní e, dočasne presunutí v rámci napríklad afrického kontinentu nechcú opustiť región. Keď niektorí idú do Európy, tak je to preto, že im ide o život. A väčšina obhajcov sa chce vrátiť do e, svojej krajiny. Tí, ktorí sa nechcú, je to preto, že nemôžu. Potom ďalšia vec, ďalšie klíše, že to stojí veľmi veľa ja myslím, že 3,5 tisíc eur za takúto pomoc to je zanedbateľné. Takže tu by som to ukončil. Máme veľa podkladových dokumentov, môžem ich poskytnúť sekretariatu, nájdete tam viac podrobností, ale myslím, že som hovoril dosť dlho a dúfam, že to nebolo príliš rýchlo. Ja som sa naozaj snažil hovoriť pomaly. Ďakujem pekne, pán Lenormand. Vidím, že to naozaj bolo veľmi podrobne opísané to, ako sa vy snažíte zlepšiť nástroj a je dobré, že ste zaznamenali aj konkrétne úspechy, teda pri podpore tých obhajcov. Potom k tomu programu um, Shelter. Ide o to nehovoriť o tom iba s politikmi z oblasti zahraničných vzťahov, oni totiž to častokrát e, majú tendenciu okamžite odpovedať nie, už aj tak je príliš veľa cudzincov. Mm, možno, že to súvisí aj s otázkou azylu a bolo by dobre, keby ste e, naozaj mohli poskytnúť e, informácie, ktoré máte. U nás máme štátom čiastočne financovaný program e, pomoci obhajcom ľudských práv. Sú tu však e, interné politiky a e, tie sú častokrát proti takejto pomoci. Bolo by dobré, keby ste teda vy hovorili o vašich skúsenostiach z európskej úrovne a v iných krajinách. From the... To, znamená pán Rein, ktorý je z mimovládnej organizácie Justícia et Pax ktorý nám bude hovoriť presne o týchto programoch e, pri, prístrežku alebo nejakých, nejakých ľudových e, ubytovaní pre takýchto e, bojovníkov za ľudské práva, čo je jeden z formátov podpory, keď oni čelia nátlaku a, a, a vlastne nemožnosti ďalej pobývať v danej krajine, musí sa schovávať. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za príležitosť povedať viac o tomto meste e, pristrešia o Hágu. V prvom rade, čo znamená toto Sheltered City Hague, čiže chránené mesto Hague. Je to v prvom rade e, otázka niektorých tém, na ktoré sme narazili, keď hovoríme aj o praktickej implementácii a o tom budem hovoriť ešte skôr, ako uzavriem svoje vystúpenie aj praktickými odporúčaniami. Čiže čo je chránené mesto HAG. HAG poskytuje dočasné chránené bývanie pre obhajcov ľudských práv, aby mohli bývať v bezpečnom prostredí. Je to na krátke obdobie, na obdobie troch mesiacov. Toto môže byť predložené o ďalšie tri mesiace v prípade, že situácia priamo v teréne je príliš nebezpečná a obhajca ľudských práv sa nemôže vrátiť. Okrem toho, by sme radi využívali aj tento čas v Hágu pre obhajcov ľudských práv, najmä pre budovanie kapacít a to je zároveň možnosť vlastne, aby sa zúčastňovali jazykových kurzov, informačno-komunikačných kurzov. Niektorí ľudia napríklad to využívajú na, ehm, na kurz tvorby videa, čo bolo veľmi zaujímavé pre ich prácu. To všetko sú možnosti, ktoré sa im dávajú. Ďalšia, ďalší dôležitý aspekt je, je to, že my chceme, aby oni rozšírili svoju medzárodnú sieť. To najmä tým, že navštívia Brusel, majú možnosť stretnúť sa s poslancami Európskeho parlamentu, ale majú aj stretnutia v Holandsku a e, stretnú no, sa aj s niektorými medzivládny, medzivládnymi inštitúciami, ako napríklad s Medzinárodným trestným tribunálom. Okrem budovania kapacít je tu aj potreba pre e, medicínsku a psychologickú starostlivosť. Všimli sme si, že veľa týchto obhajcov ľudských práv skutočne potrebuje takúto starostlivosť, takže to je súčasť toho balíčka, ktorý my poskytujeme. Tak povedia, z tento rok budeme poskytovať prístrešie pre 4 ľudí a plánujeme to rozšíriť až na 10 počas nadchádzajúcich rokov. Ale to určite ešte nie je dosť. Teraz e, pôjdeme ďalej, budeme hovoriť o podmienkach pre účasť. V prvom rade obhajcovia ľudských práv musia byť vystavené riziku. Ak nie sú vystavené riziku, tak potom sú iné mechanizmy, aby samozrejme mohli ďalej pokračovať vo svojej práci. Ďalej, obhajcovia ľudských práv, tak oni musia, musí výrazne pomôcť staré lokácie na 3 mesiace napríklad napríklad to počas obdobia volie sú to veľmi ťažké, intenzívne obdobia, takže keď budú môcť na krátke obdobie možno po voľbách alebo tak odísť, je to niekedy veľmi napomocné. Ak e, nás ľudia oslovia, a vieme, že im takéto krátka krátke obdobie im nepomôže, tak eh, snažíme sa ich nekontaktovať na iné organizácie, ktoré im dokážu poskytnúť prístrešie na dlhšie obdobie, najmä cez eh, štipendia napríklad. To je spôsob, ako dostať ľudí dlhodobo z takýchto problémových eh, situácií. Nemáme špecifické jazykové požiadavky, my vždy poskytujeme prekladateľov, keď to je nevyhnutné. No a okrem toho snažíme sa používať vlastne tento projekt chráneného mesta ako spôsob na zdôrazňovanie témy ľudských práv a zároveň ako to chceme eh, aj presadzovať na lokálnej úrovni, čiže žiadame, aby vlastne ten obhajca ľudských práv prednášal verejne, ak chce, alebo eh, zároveň môžu vystupovať ako rečníci na školách, ale robíme to len na základe ich explicitného súhlasu. Ak majú pocit, že by to ohrozilo ich bezpečnosť, tak to samozrejme robiť nebudeme. Teraz by sme prešli ďalej k praktickej implementácii toho, na čo narážame, keď eh, robíme tieto aktivity holandská vláda bola v tomto smere veľmi nápomocná, poskytovala víza pre týchto ľudí, je to reálna zmena, musíme povedať. Rozhodne to je politické rozhodnutie. Dokázali sme zabezpečiť víza za jeden deň, čo podľa nášho názoru bolo úžasné. Pred samotným presťahovaním ešte robíme aj vlastne posúdenie Ehm, snažíme sa zistiť, čo potrebujú, aké sú ich možnosti a takýmto spôsobom sa snažíme zabezpečiť, aby čas, ktorý stvária, strária v Holandsku, aby bol čo najúčinnejší e, pre nich, ale zároveň aj pre nás. Máme napríklad obhajcov ľudských práv, ktorí sa zúčastňujú na kurze angličtiny, pretože on e, chcel byť viac angažovaný na, Európskom, na Medzárodnom súde pre e, ľudské práva. Mali sme ďalšieho, ktorého zaujímala literatúra v oblasti prevencie konfliktov, ktorá je väčšinou publikovaná v angličtine. Okrem toho sme vytvorili aj systém akýchsi partnerov, takže daná osoba vlastne má prideleného spoločníka, ktorý ju sprevádza, pomáha s každodennými úlohami. Ísť napríklad do supermarketu je pomerne veľká vec, keď ste z nejakej eh, vzdialenej krajiny, takže v tomto im napomáhame. Zároveň im poskytujeme aj preklady tam, kde je to nevyhnutné a potrebné. Počas prvého týždňa po príchode máme aj stretnutie s všeobecným lekárom. Tam vlastne sa snažíme posúdiť, či potrebujú, či majú nejaké zdravotné problémy, či majú psychologické potreby a ehm, samozrejme zabezpečujeme im bezpečnosť. Okrem toho sa snažíme ich nejakým spôsobom spojiť e, dohromady s poslancom, či už je to e, holandský poslanec alebo poslanec Európskeho parlamentu takýmto spôsobom vlastne zapájame poslancov do tej dôležitej práce, ktorú um, robia obhajcovia ľudských práv v teréne a zároveň je to aj o téme obhajoby a ochrany. Ak sa daná, daná osoba vráti do krajiny svojho pôvodu, tak takýmto spôsobom má väčší, väčšiu prestíž a túto téma aj medzárodné kontakty, ktoré ju svojím spôsobom chránia. Ďalej sa dostávame k téme téme návratu je to veľmi náročné obdobie pre obhajcov ľudských práv. Sú nervózni, nevedia, čo sa stane, boja sa, že môžu byť eh, zatvorení do väzenia hneď po príchode. Preto sa snažíme vlastne pripraviť aj plán pre reintegráciu, ktorý zahrňa to, že notifikujeme ambasády o tom, že ľudia sa vracajú, že eh, vedia o tom aj európske delegácie ambasády členských štátov. Samozrejme, kontaktný bod pro ľudské práva je kľúčový kontakt pre takýchto ľudí a snažíme sa kontaktovať celú sieť. Čiže všetci tí ľudia, ktorých eh, spoznali počas eh, svojho pobytu v Hágu, snažíme sa ich aktivovať, ak sa niečo eh, vyvinie zlým spôsobom po ich návrate. Napríklad sme tu mali osobu z kaukazských krajín, ktorá sa, ktorý sa vrátil do krajiny pôvodu a po dvoch, troch týždňoch znova začal čeliť hrozbám boli to hrozby, ktoré tu boli prítomné predtým, ale znova sa vrátili alebo obnovili aj po jeho návrate. Začali sme aktivovať medzárodnú sieť, ktorú táto osoba mala, no a po prvýkrát tento človek dokázal e, vlastne oznámiť tieto útoky, na ktoré, ktorý bol vystavený na policii. Ako náhle to registroval na polícii, tak tieto hrozby a tieto nátla, tento nátlak prestal. A od tohto momentu už nikdy nečelil žiadnemu ďalšiemu nátlaku. Takže e, mali sme aj takéto úspešné príbehy, ale samozrejme to počerkuje dôležitosť toho, že je veľmi dôležité, aby sme mali aj plán reintegrácie pre takúto osobu. Čiže nestačí len túto osobu vlastne prijať a potom vyslať naspäť. Dostávam sa k odporúčaniam, v prvom rade Vnímame to tak, že tu je potreba silnejšieho prepojenia medzi organizáciami, ktoré poskytujú nejakú formu podpory alebo nejakú formu chráneného pobytu. Máme tu niekoľko žiadostí od ľudí, ktorí boli relokovaní v regióne, ale po 4 alebo 5 mesiacoch už nemali možnosť vlastne ďalej fungovať, takže oni boli ponechaní vlastne e, tu bez nejakej podpory, bez nejakej ochrany. Takže chcelo by to lepšiu koordináciu medzi danými organizáciami, aby sa takýmto situáciám zabránilo Máme tu potom ďalšiu tému, ktorá už bola spomenutá a ktorú spomenala aj Karen. To je otázka koordinácie a spolupráce medzi európskymi delegáciami a členskými štátmi v oblasti implementácie konkrétnych usmernení. Ale samozrejme je dôležité, aby sme dokázali lepšie identifikovať obhajcov ľudských práv, ktorí čelia hrozbám a nátlaku a takýmto spôsobom tieto informácie môžeme zdieľať s aktérmi tu v Bruseli, ale aj na iných fórach. Zároveň je veľmi kľúčové podľa nášho názoru, aby akýkoľvek relokačný program zahrňal aj medicínsku a psychologickú starostlivosť. Toto je niečo, čo podľa nášho názoru sme si naozaj všimli, uvedomili, ľudia majú veľmi vážne psychologické problémy. Práve kvôli všetkému tomu tlaku, na ktorý narážajú, ale aj kvôli tomu, že zanedbávali svoje vlastné zdravie, lebo boli vysoko angažovaní vo svojej práci a nemysleli na oblasť zdravia. Ako som práve spomínal, plán reintegrácie by mal byť kľúčovou časťou každého programu a relokácie, najmä podpora po návrate. Ďalej, rád by som zdôraznil, že v niektorých prípadoch víza na 3 alebo 6 mesiacov nepostačujú, takže bolo by naozaj dobré, keby toto vízové obdobie mohlo byť predlžené na dlhšie Okrem toho si myslíme, že je naozaj dôležité mať špecifické víza len pre obhajcov ľudských práv. Takýmto spôsobom by sme mohli zabrániť tomu, aby eh, obhajcovia ľudských práv neboli nútení tu zostať len na krátke obdobie a zrazu by museli sa uchádzať o azyl, aby tu mohli zostať dlhšie. Podľa nášho názoru je naozaj veľmi dôležité, aby títo ľudia dostali, mm, zostali chránení tak dlho, ako je len možné mali by sme, ak by sme im mohli pomôcť špecifickými vízami, no tak to by naozaj bolo veľmi vhodné. Najmä by to bolo efektívnejšie na dlhšie časové obdobie a potom by sme ich mohli integrovať následne do ich krajiny pôvodu. Takýmto spôsobom sa zároveň aj zníži závislosť od politickej podpory. Napríklad eh, môžeme mať vládu, ktorá je veľmi za eh, podporu ľudských práv v danom členskom štáte, ale hm, ďalšia vláda po voľbách už taká nemusí byť už nemusí tak veľmi podporovať eh, obhajcov ľudských práv. No a práve vtedy sa vlastne otvoriť, opätovne otvorí téma eh, víz a nebude, nedokážeme týchto obhajcov ľudských práv dostať do krajiny. Toľko teda z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a, a teším sa na prípadné otázky. Ďakujem pekne. No a teraz eh, máme medzi nami pána Vincenta Foresta, ktorý je z Frontline agentúry alebo mimovládnej organizácie Frontline, Ehm, ktorý je pravidelným hostom, pravidelne prispieva k našej práci. No a my sa tešíme na to, ako si vypočujeme možno od vás pár myšlienok, pár odporúčaní, aby sme vedeli, čo konkrétne môžeme spraviť, čo konkrétne sa dá spraviť preto, aby sme dokázali efektívnejšie podporovať prácu obhajcov ľudských práv. Vy ste šéfom bruselskej kancelárie Frontline Defenders No a myslím si, že si môžete zobrať slovo. Tešíme sa na váš príspevok. Dobré ráno vám všetkým. Ďakujem pekne pani predsednička za ďalšiu príležitosť diskutovať o európskych usmerneniach pre podporu bojovníkov za ľudské práva. Samotný text môjho príspevku je v dokumentoch na stretnutie ale povedal by som ešte pár slov o, o súčasných výzvach, ktorým čelia obhajcovia za ľudské práva. Všetci veľmi dobre vieme, že ten priestor pre obhajcov za ľudské práva je neustále menší, stále sa zmenšuje ten priestor, ktorý majú. A ja by som sa rád sústredil na tri alarmujúce trendy, ktoré okrem iného sú veľmi dôležité. V prvom rade je to um, štátom sponzorovaná um, hanobiaca kampaň, kde sú títo obhajcovia ľudských práv znázorňovaní ako agenti zahraničných záujmov. Druhá je zavádzanie reštriktívnej legislatívy, ktoré obmedzuje ich prácu, ale zároveň aj ich kapacitu uh, získavať medzinárodné prostriedky vrátanie EI e e DHR prostriedkov. To je naozaj napríklad veľmi zrejme v prípade Ruskej federácie, kde je ten zákon o zahraničných agentoch. No a v neposlednom rade je to kybernetická neistota alebo ohrozenie. Vlády budujú schopnosť manipulovať, monitorovať a, a vlastne napádať elektronickú komunikáciu. Je to spôsob, ako dokážu identifikovať a e, zároveň aj lokalizovať kritické hlasy na internete. No a zároveň takýmto spôsobom sa dokážu napojiť na ich komunikáciu. Súhlasím s Karen eh, v tom, že pri odpovede na tieto výzvy je potreba, aby sme brali v špecifickú, do úvahy špecifické potreby ľudí, ktoré sú najmä ohrození. Sú to predovšetkým ženy, obhajcovia práv LGBT komunity, ekonomickí, sociálni a environmentálni aktéry a, a aktivisti tam naražajú na veľmi veľké ekonomické záujmy. No a v neposlednom záujme sú to aktivisti vo vzdialených oblastiach, ktorí sú menej spojení s týmito sieťami mimovládnych organizácií a s, s diplomatickým zborom našich zastúpení v týchto krajinách. Čiže čo sa týka toho, ako odpoveda na tieto výzvy, tak dovolte mi povedať pár slov o našej odpovede, odpovediach ako medzinárodnej organizácie. Naša odpoveď je e, vlastne viac zdrojová. Snažíme sa poskytovať vlastne rýchlu pomoc, rýchlu podporu, vrátanie núdzových hotline a bezpečnostné granty. Poskytujeme aj relokáciu pre osoby, ktoré sú ohrozené a vystavené riziku, najmä vlastne e, väčšinou v širšom regióne, ale nie v Európe. To je posledná možnosť. E, tiež budujeme programy, ktoré majú e, brániť útokom pre takéto osoby poskytujeme im vlastne granty na bezpečnostné kancelárie, prepravu, telekomunikácie, trénujeme týchto aktivistov v oblasti osobnej bezpečnosti a digitálnej bezpečnosti, no a zároveň poskytujeme im aj e, školenia v oblasti e, technik na znižovanie stresu a prepájame ich s regionálnymi a OSN mechanizmami. Čo sa týka európskych usmernení, to, čo robíme, je to, že na dennodennej báze posielame tieto prípady e, alebo prípad, ľudí, ktorí sú ohrození e, európskym delegáciám v teréne, európskym ambasádám v teréne. Organizujeme dvakrát ročne terénne workshopy, interaktívne workshopy, v rámci ktorých spájame aktivistov a európskych diplomatov v teréne. No a pre vašu informáciu, nedávno sme sfinalizovali príručku, ktorá sa nazýva Európska únia, čo môžeme spraviť ehm, aby sme, aby sme začali konať. Táto príručka vlastne konkrétne popisuje, čo môžu očakávať od Európskej únie v duchu našich usmernení. Je tam aj stručná referenčná tabulka v dokumentoch pre stretnutie. Táto príručka mala byť vydaná v lete za predpokladu, že niekedy tu leto aj budeme mať. Tu sa chcem poďakovať za finančnú pomoc od EIDHR Ide o stredno aj dlhodobé, aj e, strednodobé programy. E, taktiež máme dostatočnú flexibilitu pri implementácii. Za to som sa chcel poďakovať. Čo sa týka odpovede EÚ, e, hlavne misie v teréne, delegácie EÚ, ako aj veľvyslanectva členských štátov, tu sú samozrejme isté kontakty s obhajcami. My uplatňujeme usmernenia pri jednotlivých prípadoch. Minulý rok sme riešili 50 takýchto prípadov a minulý rok došlo e, k silnejšej spätnej väzbe o pozitívnych e, akciách, čo je dobré. A dúfame, že bude naďalej dobrá spolupráca so styčnými e, dôstojníkmi. Uvítali sme aj výročné zasadnutie medzi obhajcami a európskymi diplomatmi. Zorganizovali to európske delegácie vo viacerých krajinách. A potom je zoznam hlavných aktivít. Bolo to schválené skoro pred rekom. A tu ide hlavne o uľahčovanie poskytovania dočasnej, dočasnej, dočasných úkrytov alebo bezpečných zón Je za tým Európska komisia, európske delegácie, ktoré to manažujú, ale ešte stále musíme pomáhať obhajcom, ktorí pôsobia a žijú vo vzdialených oblastiach. Ja chcem vypichnúť niekoľko ostávajúcich nedostatkov, ak dovolíte. Poprvé, odpovede, ktoré dostávame, sú často plné eh, stereotypov. Nie sú tam žiadne zásadné informácie. Niekedy to vyzerá, že sa iba odčiarknú jednotlivé políčka. Uvediem príklad. Bol zorganizovaný workshop v teréne, ktorý som zorganizoval a prizval som diplomata. Hovorilo sa o konkrétnom prípade, o obhajkyni ľudských práv, ktoré hrozilo zatknutie. Ani jeden diplomat neprišiel s návrhom, ako zabrániť tomuto e, zadržaniu. Dokonca jeden povedal, že EÚ musí počkať až na zatknutie a potom bude môcť e, zareagovať. Takže asi chýbajú informácie o tom, čo by sa dalo spraviť. Ja som odprezentoval úsmernenia EÚ na tomto workshope a jeden zástupca EÚ povedal, že hlavným cieľom je zber informácií a iný e, národný diplomat e, navrhol, aby e, sa jednoducho oznámilo, že toto nemôžeme robiť. Napriek tomu, že to bolo naformulované jednoznačne v úsmerneniach, E, veľa samozrejme závisí od osobnej angažovanosti e, aj na úrovni veľvyslanca alebo vedúceho e, delegácie. To môže výrazne zmeniť situáciu a pomoc obhajcom. Na úrovni veľvyslanectiev členských štátov sa často hovorí, že to teraz je na európskej delegácii a e, európska, európske delegácie e, zastvrdia, že oni majú na starosti iba koordináciu. E, v marci na inom workshope v teréne zástupca ruskej delegácie povedal, že vlak EÚ ide tak rýchlo, ako to zadefinujú členské štáty. Čiže ak členské štáty sú pomalé, tak to má dopad aj na rýchlosť toho európskeho vlaku. Často sa ponúkajú finančné prostriedky, a pritom častokrát by bola užitočnejšia politická podpora a krajiny, kde členské štáty a európske delegácie majú e, veľké záujmy, tak tam zase chýba politická vôľa konať buď verejne, alebo dokonca aj utajenie. Napríklad e, Bahrajn, tam sa bude skonať ministerská schôdza na e, začiatku júla bude sa asi hovoriť o otrasnej situácii obhajcov ľudských práv v tejto krajine. Mnohí sú odsúdení dokonca na doživotie. Nebola dostatočná spätná väzba o tom, čo EÚ robí s informáciami, ktoré má o obhajcov. Takže je to e, akási jednosmerka a tá môže byť frustrujúca pre obhajcov, ktorí nemajú potom e, chuť e, naďalej byť v kontakte s misiami EÚ. A ešte nadviažem na to, čo povedal Garrett. E, tá stratégia nebola dostatočne odprezentovaná obhajcom a ťažko sa teda e, monitoruje uplatňovanie tejto stratégie. Ja myslím, že by sa to malo zmeniť, aby boli zaznamenané skutočné úspechy. Teraz sedem kľúčových odporúčaní. Poprvé, konať, konať, konať. Čiže je to otázka politickej vôle. Po druhé, zvýšiť viditeľnosť a opodstatnenosť obhajcov. Často sa s nimi treba stretávať, aj keď sú vo väzení. A to môžu zaručiť európske misie, zástupcovia aj poslanci Európskeho parlamentu e, po tretie, posilniť e, pomoc tým obhajcom, ktorí sú v ohrození, teda v tých vzdialených e, oblastiach, e, naozaj ich zapájať do práce, aby to nebolo iba povrchové. Po štvrté, poskytovať systematickú spätnú väzbu o podstúpených krokoch. Po piaté, mať globálne školenie príručku s osvedčenými postupmi a pokynmi pre styčných dôstojníkov. Takže e, mať e, systematickú odbornú prípravu inštitucionalizovanú. E, po šieste zdieľať hlavné prvky stratégie s vnútroštátnymi obhojcami a po siedme tie bezpečné zóny. Myslíme si, že tu by mal byť akýsi referenčný dokument EÚ pre európske misie. Boli by tam e, informácie o špecifických hrozbách, ktorým čelia títo obhajcovia a taktiež by sa hovorilo, čo e, majú, e, čo môžu spraviť veľvyslanectva alebo európske misie, napríklad vydávanie víz v nalihavých situáciách ja myslím, že je to dôležité. Môže to zachrániť niektorých obhajcov, zachrániť ich život. E, v Holandsku napríklad e, žene z Kolumbie vlastne trvalo 6 týždňov, pokiaľ získala víza a bol ohrozený nielen jej život, ale aj život jej céry. Ďakujem pekne, pán Forest, za veľmi konkrétne odporúčania. A možno pri e, záverečnom kole by som si rada vypočula niečo aj od vás. Pani Bennett, ako by EÚ mohla sa zameriavať nie iba na výsledky, ale aj na e, postupy alebo akcie. Ja myslím, že ste to už načrtli Predtým, ako dáme e, slovo Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, dostanú priestor e, poslanci, môžu sa pýtať alebo vystúpiť s pripomienkami. Takže sa do toho pustím, mám toho viac. Pán e, Rein, vaša práca v Hágu, pýtam sa, či ste sa stretli s obhajcami prostredníctvom európskych delegácií. A aká je vaša skúsenosť, ak nepríde iba e, samotný obhajca, ale či niekedy je potrebné ho prijať celou rodinou na istý čas, a akú e, podporu mu viete poskytnúť, máte s tým skúsenosti a taktiež otázka na pána Foresta. Vy hovoríte, že sa zameriavate na e, tie kampane očierňovacie, za ktorými sú štáty. Je tu rozhodnutie Google a iných e, spoločností, oni menia svoju politiku, ak je proti vám vedená nejaká očierňovacia kampaň, ak ste obhajca alebo politik, tak môžete E, sa obrátiť na takúto spoločnosť a požiadať ju o to, aby takéto informácie boli jednoducho ehm, vymazané. Predtým nebolo možné nič spraviť. Pýtam sa, či e, je to niečo, čo môže mať dopad aj na vašu prácu a potom e, kybernetická bezpečnosť. Hovorili sme o tom na výbore SEDE s kolegami podľa vývoznej politiky EÚ dvojité využívanie internetových e, e, technológií na sledovanie. E, nie je potrebné mať povolenie na využívanie a vyvážanie takýchto technológií do krajín, kde to využívajú na špehovanie obhajcov ľudských práv alebo na cenzúru médií. Ja myslím, že musíte iba o vývoze informovať, ale nepotrebujete povolenie. Takže, mm, a to je moja požiadavka, myslíte, že by sme mali žiadať o rozšírenie tohto pravidla, aby už bolo povinné najprv zaručiť, že takáto technológia nebude zneužitá v danej krajine. Potom pán Lenormand, vy aj pán Foreste hovorili o tom, že treba lepšie pripravovať obhajcov na tú kybernetickú eh, alebo nebezpečenstvo kybernetického priestoru. Pýtam sa, či títo obhajcovia sa na vás obracajú so žiadosťou o pomoc v rámci EIDHR a aj v kontexte tých očierňovacích kampaní. A ešte jedna otázka. Tá je určená buď vám, pán eh, Lenormand, alebo pánovi eh, Vysockému z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Či koordinuje prácu obhajcov aj e, vo svetle iniciatív Rady Európy. Možno, že som to prepočula, ale ja myslím, že je to dôležité pre kolegov, ktorí sa venujú e, východnému e, susedstvu. Takže pani Kilnilsel. No, ďakujem pekne. Áno, ja by som chcela pridať ešte niekoľko otázok, ktoré by sa boli na pána Lenormona a takisto aj na SVČ. Ja by som chcela vedieť, či, chcela vedieť, či budeme mať určité usmerenia, pokiaľ ide o profil a geografický pôvod týchto ochrancov e, ľudských práv, ktoré boli podporené zo strany tohto naliehavého mechanizmu. Za akých okolností môžeme podporiť alebo môžeme e, takýchto, podporovať takýchto e, odborárov, ktorí zároveň chránia ľudské práva podporovať. Teraz ďalší bod, otázka kontroly, ale mm, práve tejto situácie ochrancov ľudských práv. Zdá sa nám, že to nie je až také systematické zo strany Európskej únie. Myslím si e, na konkrétne také prípady ako Maskarov v Kyrgyzsku alebo Hujia v Číne. Ďalšia otázka v rámci pomoci dialogu ohľadom situácie ľudských práv v individuálnych prípadoch konkrétne. Čo robí SVČ s informáciami, ktoré dostane ohľadom týchto individuálnych prípadov a ako táto informácia je potom šírená cez komisiu a takisto aj smerom na ľudsk- e, členské štáty. Stratégia totiž to ochrancov ľudských práv to nie je verejná informácia. Práve z tohto dôvodu som chcela položiť túto otázku, pretože ohľadom informácií to môže spôsobiť problém. Ďakujem. And now, Madame Vergia. Euh, ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne našim rečníkom, ktorí nám odprezentovali to, čo práve, myslím, pán Forest, to väčšinu z nás vôbec neprekvapuje. Táto, tento výbor sa práve veľmi venuje situácii, ako aj skutočnosti, že usmernenia Európskeho parlamentu e, sú e, viac e, skôr sledované v len teórii a nie v praxi. My všetci by sme chceli naozaj pomôcť takýmto ľuďom, ktorí majú veľké ťažkosti, aby získali napríklad víza, hlavne v tých naliehavých situáciách, keď niektoré veľvyslanectvá potrebujú takýto mechanizmus, aby teda niektorými veľvyslancami nebol tento mechanizmus úplne ignorovaný. Myslím, že všetci konkrétne poznáme tento problém a je preto dôležité v rámci tých eh, rád, ktoré by komisia mala predkladať ani len, len teoreticky, ale prakticky na základe teda tej reálnej pomoci, ktorá by mala byť lepšie rozvíjana v rámci tohto mechanizmu. Nestačí povedať len, že všade to funguje dobre. Na svete Európska únia robí všetko, čo len môže. Keďže som sa ocitla v niektorých krajinách, kde táto situácia, tie ťažkosti sú prítomné, aj pokiaľ ide treba zo vzťahy medzi zástupcami EÚ, keď existujú a veľvyslanectvami, ktoré ktorých sa to týka, ktorí vydávajú práve tieto víza. Myslím, že ešte musíme vyvinúť veľké úsilie na to, aby tá prax EU a teda vôbec tie naše diskusie sa pretavili naozaj do praxe, do konkrétnych krokov pretože nestačí len obdržať Nobelovú cenu za mieru, aby sme e, naozaj zastavali to dôstojné miesto, ale naozaj urobili konkrétne kroky, pretože hlavne v, e, v situácii ochrancov e, ľudských práv, ako ste povedali, v tých vzdialených zónach tam sú najviac ohrození a preto je to veľmi dôležité, keď si vypočujem, že čoraz viacej ochrancov ľudských práv radšej by sa obrátilo na Spojené národy ako na Európsku úniu. Myslím si, že vysokí zástupcovia inštitúcií, ktorí sú tu prítomní, by mali si toto vypočuť, ten, túto, tento z, alarm a hlavne teda ten boj, ktorý sa snažíme tu viesť, aby sme niekedy to konkrétne pretavili do praxe, čo častokrát nie je pravdou ako všetci. Veľmi dobre sme si toho vedomi. Ďakujem pekne pani Veržia a teraz pán Tokeš. Chair, Vážená pani predsednička, Ceausescu Romániájában éltem fiatalkor. Ja si pamätám na veľmi dobre na to, ako ťažké bolo hovoriť o pravde, hovoriť slobodne. Bolo pár disidentov, ktorí sa odvážili protestovať proti diktátorovi Čaučeskému, Čau... Českovi. boli aj mnohé psychologické prekážky a preto e, ľudia e, sa báli obhajovať ľudské práva a hovoriť o ľudských právach. Niekedy teda ide o strach. V Temešvári, v Podnestersku, sa v mojej komunite hovorilo, že to zrútenie e, toho múra ticha bolo rozhodujúce a verte, nebolo jednoduché tento múr zvaliť. A sú mnohé e, komunity, mnohé menšiny, ktorých práva sú pošliapavané každý deň a naďalej sa boja hovoriť, mlčia. A preto vítam tieto usmernenia. My sme e, na tom pracovali s pani Hautala, takže je naozaj mimoriadne dôležité podporovať takýchto tichých obhajcov ľudských práv alebo budúcich obhajcov. Treba ich podporovať v, vo svedectvách. Chcem sa poďakovať pani Bennett za e, jej knihu. Môžem naozaj verejne chváliť vašu prácu, to, čo robíte pre obhajcov ľudských práv, ktorí inak žijú v strachu. Ďakujem pekne, pán Tukeš. Teraz z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť pán Vysocký a myslím, že vy budete hovoriť o činnosti ESVČ vo vzťahu s kontaktnými miestami na európskych delegáciách. Ide o vašu koordináciu tejto práce v Bruseli a taktiež o ostatných nástrojoch, ktoré máte na podporu činnosti obhajcov. A potom sú to aj tie otázky, hlavne e, pani Veržia. A potom musím zopakovať, že sa snažte byť stručný a ešte vám chcem povedať, že všetci naši panelisti budú mať maximálne 4 až 5 minút na závere. Iba toľko môžeme ostať v tejto miestnosti, pán Vysocký. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Rád by som poďakoval všetkým rečníkom, ktorí vystúpili počas dnešného dňa za ich veľmi celné, e, cenné odporúčania a závery, ktoré nám povedali. E, veľmi dobre ich berieme na vedomie. No a zároveň som chcel veľmi stručne sa vrátiť ešte k témy, v téme niektorých z nich. Nebudem zachádzať do detailu toho, aké sú naše politické piliere, toho, čo konkrétne robíme, pretože to je dobre známe. Už to je dobre etablované. Boli sme naozaj veľmi aktívni v tom, že sme hovorili aj o konkrétnych prípadoch. Ehm, hovorili sme o tom, ako sa im venovať v rámci tradičných diplomatických nástrojov, stanovisk, demaršov, ale aj v prípade vysokoprestížnych ehm, prípadov, ktoré sa odohrali napríklad v arabskom svete sme veľmi aktívne aj v multilaterálnej úrovni. Spolu sponzorujeme eh, vlastne rezol- uznesenie valného zhromaždenia OSN, eh, rezolúciu valného zhromaždenia, ktorá hovorí práve o obhajobe týchto bojovníkov za ľudské práva. Takže keď sa vrátime ešte k tomu, čo bolo spravené, a zároveň nejaké odporúčanie eh, tu boli odporúčané počas dnešného dňa, no tak rád by som začal vyjadreniami, ktoré povedala pani poslankyňa Kiel Nielsen k individuálnym prípadom. My stále narážame a riešime individuálne prípady pri všetkých bilaterálnych stretnutiach na všetkých úrovniach, a to najmä v oblasti dialógu o ľudských právach. Či už je to na ústnej úrovni, alebo či už je to vo forme vlastne predloženia zoznamu konkrétnych prípadov. Veľmi dobre si uvedomujeme, že to neznamená, že parlamenty daných krajín budú okamžite riešiť naše obavy. Ale je veľmi dôležité, aby sme im dali najavo, že my sledujeme tieto konkrétne prípady a venujeme im pozornosť. Zároveň si veľmi dobre uvedomujeme, že je tu aj priestor pre zlepšenie, najmä čo sa týka celkového, celkovej nadväznosti následného konania na tieto prípady. A preto sme sa vo februári rozhodli, že um, vytýčime si novú úlohu pre SVČ, v rámci ktorej načrtneme akýsi harmonogram pre riešenie zoznamu individuálnych prípadov, ktorým sa budú venovať európske delegácie. To je azda najlepší priestor, kde sa, na tom, kde sa tomu môžeme venovať. Ako určite veľmi dobre viete, bolo tu úsilie, kde sme e, sa venovali aj možnosti spustenia elektronického systému, ale kvôli problémom pri výmene dát tento systém nefungoval adekvátne, takže teraz táto úloha bola zverená delegáciám. No a pripravujeme takúto, takéto oznámenie. Ďalej, čo sa týka Rady Európy. V rámci Rady Európy najmä úrad eh, Vysokého komisára Rady Európy pre ľudské práva je veľmi aktívny v tomto smere a tu máme naozaj veľmi dobré pracovné kontakty s eh, danou jednotkou, s daným odborom na jeho, v jeho kancelárii, na pracovnej úrovni sa s nimi stretávame aspoň 2-3 krát ročne. Najbližšie sa stretávame za 2 týždne a to v rámci osnovy e, rokovaní a prípravy správy OS, OECD. Netreba zdanie hovoriť, že e, európsky e, systém e, v rámci súdu e, Rady Európy pre ľudské práva je najefektívnejší na svete. Čo sa týka víz pre bojovníkov za ľudské práva, veľmi dobre vieme o potrebe toho, že by sme tu mali mať takéto rýchle víza systematicky zavedené. Ako určite viete, boli tu už aktivity v roku 2010, aby sme takúto explicitnú referenciu na obhajcov ľudských práv zariedli ako jednu z kategórií pre uchádzačov, ktorí môžu potrebovať takéto núdzové víza alebo akútne víza a bolo by to vlastne uvedené v podmienkach konzulárneho personálu, ale práve kvôli politickej opozícii na úrovni ministerstiev vnútra niektorých členských štátov to nevyšlo. Je to veľmi smutný vývoj, ale teraz aspoň vieme, že Eh, jednoducho musíme byť oveľa aktívnejší v rámci eh, zbudzovania povedomia, šírenia povedomia medzi konzulárnym personálom, že sú takéto kategórie ľudí, ktoré potrebujú takéto núdzové akútne víza. Čo sa týka eh, stratégií pre konkrétne krajiny zamerané na ľudské práva, pokiaľ je mne známe, ale ja naozaj nemám na starosti tieto stratégie, nekoordinujem tento proces. Ehm, bola tu, prebiehala tu diskusia nezverejňovať samozrejme obsah týchto stratégií pre ľudské práva, ale minimálne publikovať tieto priority. A koho malo v tomto smere prijať rozhodnutie. Nie je mi známe, či toto rozhodnutie už bolo prijaté, ale v každom prípade táto celková myšlienka bola zvažovaná, už bola prediskutovávaná. Plne zdieľam vaše obavy, ktoré sa týkajú toho, že že nie je tu dostatok poznatkov ohľadom praktickej implementácie týchto usmernení na úrovni delegácií. Paralelne sa samozrejme veľmi teším z toho, že tu máme zlepšujúce sa mieru odozvy medzi európskymi diplomatmi na tie akútne výzvy zo strany mimovládnych organizácií, ale aby sme sa s týmto dokázali vysporiadať, e, tento piatok na kohom budeme diskutovať e, návrh usmerňujúceho oznamenia pre európsky diplomatický personál, aby sme riešili, akým spôsobom chceme formovať podporu alebo nejaké formáty podpory pre obhajcov ľudských práv a to z veľmi praktického pohľadu. Takže budeme vysielať takúto, eh, takéto oznámenie ešte pravdepodobne pred letnou prestávkou. Toľko z mojej strany. To boli jazda tie najakutnejšie témy, ktoré tu zazneli v rámci diskusie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj vám, pán Vysocký. Teraz máme ešte stručné záverečné kolo vystúpení, menej ako 4 minúty. Nech sa páči, pán Forest. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa zodpovedať na vaše otázky. Dovolte mi povedať, že vo Frontline Defenders sa e, zameriavame na ochranu obhajcov ľudských práv vo veľmi praktickom význame, čiže máme tu, e, nemáme tu kampane na dlhodobé prípady, nemáme tu kampane na Google alebo niečo podobné. Pevne veríme, že spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami a ďalšími partnermi dokážeme sa vysporiadať napríklad s témou kybernetickej neistoty alebo nebezpečia. Určite môžeme mať istú mieru e, vplyvu na takéto veľké firmy. Držme si palce v tomto smere, ale náš prístup je od spodu nahor. E, ďalej, čo sa týka tých e, konkrétnych produktov, ktoré sú exportované do komplikovaných krajín, vrátane exportu zo strany európskych firiem, v tomto smere nepracujeme špecificky na týchto témach, ale myslím si, že mali by sme sa presunúť od samoregulácie na, európskej, na, na úrovni danej firmy k európskym, e, európskej regulácii, pretože tieto výrobky sú predávané ako produkty na boj proti kybernetickému zločinu. Ale v podstate sú to hlavne, ak nie výhradne, využívané, aby sa zameriavali na kritické hlasy. Veľmi dobre to vieme. rád by som sa špecificky e, venoval téme e, cieľovo zameraných alebo cieľovo riedenej e, politiky, čo sa týka celkových dopadov európskych aktivít. Ako som už hovoril, čo sa týka spätnej väzby, stále narastá tá, ten objem dát, ale aký je reálny dopad našich aktivít. Tak je otázka, sú tu tri body, Prvý bod som už spomenul a to je práve tá otázka politickej vôle. Ak nie je politická vôľa, nebude politický dopad. Ďalej, ak sa týka, ak máme nejaký dopad a my sme naozaj presvedčení, že európske usmernenia sú užitočné nástroje, ktoré môžu spraviť rozdiel. Máme tu dobré príklady takýchto aktivít, ale um, nikdy nehovoríme, že prečo napríklad oni e, prepustili alebo zadržali daného obhajcu. My nikdy nepovieme, že daný človek bol prepustený na základe európskeho tlaku a to je problém. Po tretie, čo sa týka celkového dopadu. Dovolte mi pozrieť sa do svojich poznámok. Vrátim sa k téme ešte neskôr. Čo sa týka hm, víz a vízových eh, predpokladov, áno, tretí bod bol naozaj veľmi dôležitý a síce, či vlády Ehm, sa zaujímajú vôbec za európske aktivity. Bohužiaľ, a niekedy to je naozaj veľmi jednoduché pre Európsku úniu, že Európska únia otvorí prípady v krajinách, ktoré sú menej komplikované, ale v tých eh, komplikovaných krajinách, ako je Rusko alebo Čína, je veľmi ťažké mať reálny dopad, lebo im na tom nezáleží. A sú to naozaj takéto prípady, takéto krajiny, kde je to veľmi dôležité, a individuálne prípady na úrovni dialógu s Čínou alebo s Ruskom. Tam dosahujeme veľmi slabé výsledky a na úrovni individuálnych prípadov tam ani veľa neočakávame. Takže naozaj je dôležité, aby sme sa sústredili na dennodennú bázu, aby sme dokázali na tej dennodennej úrovni z toho niečo dostať. A na záver téma víz. Áno, to je veľmi veľká otázka. Nie je to rozhodne jednoduché a my chceme zbierať skúsenosti na základe priamých skúseností obhajcov ľudských práv a spýtať sa ich, ako sa dostali k vízam, ako, ako ich získali, ak ich získali vôbec. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Rein, nech sa páči. No áno, keď eh, hovoríme o téme podpory z európskej delegácie spätnej väzby, a pokiaľ ja viem, my sme nedostali žiadne konkrétne, imp, konkrétne impulzy zo strany európskych delegácií. Ďalej pýtali ste sa na to, či e, máme aj, či sprevádzajú ich aj rodinní príslušníci. Áno, sprevádzajú ich aj príslušníci v prípade niektorých obajcov ľudských práv, takže to je možné. Zároveň tu máme aj ďalšie prepojenie e, na tie odkazy e, SVČ a otázky víz, kde holandské ministerstvo zahraničných vecí je, e, je ochotné presvedčiť ministerstvo vnútra, aby vydalo víza, takže naozaj to musí byť aktívna úloha um, tak aby sme presvedčali ministerstva vnútra, aby tie zašli až takto ďaleko. Takže toľko k tomu. Ďakujem pekne. Pán Lenomard, nech sa páči. Ďakujem pekne, pokiaľ ide len o Šachtar City. Áno, je to niečo, čo je veľmi e, dôležité, veľmi dobre viete, že máme veľmi dlhú stratégiu, ktorá sa tohto týka. E, tie projekty, o ktorých som hovoril, ktoré boli uzavreté, je tu e, jedna oblasť, ktorá sa venuje práve internetovej cenzúre. My sme implementovali, dokonca zaviedli aj vzdelávanie školenia pre mimoplatky a teraz sa snažíme toto zlepšiť, pokiaľ ide o zapracovanie Eh, do všetkých projektov. To je niečo, čo sa práve teraz snažíme eh, spraviť eh, spolu s partnermi a teraz máme ešte niektoré projekty v niektorých krajinách, napríklad v Sýrii. Ide o projekty proti cenzúre tých vládnych orgánov, konkrétne v Sýrii. Potom máme ďalšie projekty, samozrejme, že sú to veľmi nedávne záležitosti. Pokiaľ ide o spolupracujú s regionálnymi mechanizmami, áno, uh, táto spolupráca každých 6 mesiacov každého, každého, každý rok sa stretávame a financujeme takisto aj väčšinu mechanizm, regionálnych mechanizmov pre ochrancov ľudských práv. A toto je jeden z veľkých dôvodov synergie, prečo chceme práve tento budúci európsky mechanizmus implementovať. Pokiaľ ide o small grants, e, nemáme tu žiaden taký konkrétny profil. Sme v všetkých krajinách v rôznych kategóriách. Určite, že sú tu, je tu aj syndikát radikalizmus, ak e, tu má. Určite e, ide o, o obrovský problém odborárov, ktorí sú ochrancami ľudských práv napríklad v Kolumbii. E, snažíme sa teraz vedovať práve takýmto ochrancom ľudských práv. Toto je tendencia, ktorá sa bude zdôrazňovať. Častokrát je to prepojené aj s územím, kde žije to pôvodné obyvateľstvo. V Kolumbii tam je to veľmi zrejme ďalej, pokiaľ ide o otázku víz. Môžeme to opätovne otvoriť. Ja by som bol za. Avšak nebudeme čakať na to, kým e, a, a, a dovtedy nič neurobíme. Tak ako povedal e, ten môj kolega, tá diskusia bola čoskoro e, ubitá zo strany všetkých inštitúcií. Môžeme to otvoriť, ale na to potrebujeme City Shelter, pretože to je niečo, čo môžeme po určitej dohode, ale prečo by sme mali na to čakať, neviem. Dobre, pokiaľ ide o otázku Rumunska, tak jedna informácia možno. Dnes v Líbii máme projekt s inštitútom, z Týmyšvary, to je e, rumúnska inštitúcia, ktorá sa snaží rehabilitovať e, všetky väzenia v Bengazi, aby práve ochrancovia ľudských práv e, sa mohli s týmto identifikovať. Takže možno, že to je niektorá z vecí, ktorú by sme mohli pozitívne hodnotiť a ktorá sa pozitívne vyvíja. Ďakujem pekne na záver, pani Beda. Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto otázka ohľadom toho, akým spôsobom by Európska únia mohla byť viac zameraná na konkrétne kroky. Nuž, e, dovolte mi dať jeden príklad, ktorý vyplynul z nedávneho výskumu ohľadom toho zasiahnuť aj vzdialené oblasti, ako pripraviť taktiky a hľadať spôsoby, ako osloviť alebo dosiahnuť vlastne na ľudí ktorí sa angažujú v týchto témach. Je tu nedávny príklad z Mexika, kde misie členských štátov um, chceli vlastne si rozdeli jednotlivé regióny alebo štáty Mexika a konkrétny členský štát by si zobral konkrétnu regionálnu oblasť a vlastne tam by e, poznal, aká je situácia bojovníkov za ľudské práva v danom regióne. To je pomerne e, ťažké, najmä pre európske misie, keď sa pozráte na veľmi veľké krajiny. Takže to bola taktika, akým spôsobom by sme dokázali vlastne lepšie spojiť angažovanosť a komunikáciu s aktivitami za ľudské práva, pretože takýmto spôsobom e, chceme koordinovať tieto informácie a zároveň musíme zabezpečiť, aby tu bola aj istá miera koordinácie. Takže ak máme nejakú dokumentáciu a informácie niekde dostupné. A ešte čo sa týka takej um, koherencie a konzistentnosti v tom, aby naše e, aktivity boli konzistentnejšie. Myslím si, že v tomto smere máme naozaj veľké možnosti, najmä čo sa týka tých pravidelných výročných tréningov, ktoré sú poskytované pre diplomatov a pre celý proces tvorby e, špecifického procesu stratégie pre ľudské práva v danej krajine. V tomto smere by som naozaj chcela vyzvať, aby všetky usmernenia boli konzistentne súčasťou tohoto procesu. Eh, obhajcovia ľudských práv nie sú vždy iba spájani s iniciatívami ľudských práv, nemusia dobre poznať tento kontext. Takže v tomto je to naozaj dôležité. Ďakujem pekne, ďakujem pekne aj vám všetkým za veľmi špecifické odporúčania, ktoré ste nám dali. Ako som už hovorila na začiatku, eh, chceme, aby sme vaše štúdie sprístupnili hm, nielen všetkým kolegom v tomto, v tomto parlamente, ale aj ostatným delegáciám, ktorí pracujú v teréne, ale aj delegáciám tohto parlamentu, ktoré sú zamerané na kontakty s krajinami. Teraz sa k ďalšiemu bodu programu a no, Dobrý, hovorí po nemecky. Vítam tu pani veľvyslankyňu, pani Betinu Mušajet, veľvyslankyňa v eh, Jemene Budeme hovoriť o ľudskoprávnej, ale aj politickej situácii v Jemene. Je to dobre načasované, pretože pred eh, rokom v máji 2012, začiatkom mája, ehm, delegácia nášho výboru išla do tejto eh, krajiny. Pán Howitt a ja a ešte niektorí sme tam vycestovali, stretli sme sa s občianskou spoločnosťou, eh, s rôznymi Mm. zástupcami ministerstiev, s opozičnými politikmi. Hovorili sme o situácii. Boli sme v hlavnom meste Sana výlučne. Tá situácia totiž to bola ešte dosť nestabilná. Vtedy sme mohli aj hovoriť s európskym koordinátorom Banky Múna. Išlo o to zaručiť nejaký mierový proces, pretože predchádzajúci prezident Sale bol veľmi dlho pri moci a e, bol e, vypracovaný plán e, Rady pre spoluprácu krajín Golského zálivu. Išlo o možnú spoluprácu udržateľnú. Takže my sme sa zaoberali aj situáciou väzňov, navštívili sme aj väzenie v Sane, hovorili sme aj e, s prípadmi neplno, teda s neplnoletými, ktorí boli odsudení na trest smrti. Hovorili sme o právach žien, právach detí. Takže program bol naozaj veľmi nabitý. Odkedy sme sa vrátili, tak sme, tuším, raz alebo dva kry, dvakrát sme sa obrátili na vás, pani veľvyslankyňa, aby sme zistili, ako to teraz konkrétne vidí, vyzerá s prípadmi tých e, mladých, s ktorými sme sa stretli, takže by sme veľmi radi od vás počuli, ako je to e, s politickou stabilitou, ale aj s ľudskými právami, právami všeobecne a určite by to bolo zaujímavé aj pre tých kolegov, kolegyne, ktoré, ktorí e, sa budú zúčastňovať zasadnutia tej Rady pre spoluprácu krajín Perského zálivu niekedy v júni. Myslím, že aj oni budú mať na programe situáciu v Jemene. Nech sa páči, Takže v prvom rade sa chcem e, veľmi srdečne poďakovať vám, pani predsednička, za pozvenie, za neustály záujem o Jemen z vašej strany. E, ja som veľmi rada, že sa veľa žien o túto tému zaujíma. Áno, ako viete, Jemen je krajinou, kde e, ženské práva a vôbec e, rovnosť sa nachádzajú na najhoršej úrovni e, celosvetovo, preto na to musíme poukazovať. Takže teraz by som prešla plynulo do angličtiny, aby to mohli sledovať e, všetci bezposredne aj bez tlmočenia. Takže členské štáty, ktoré sú prítomné v Sane, mm, myslím, že všetci majú pocit, že e, záujem Európskeho parlamentu ľudské práva by e, pomohol v teréne. Ja chcem e, povedať, že by sme ocenili aj ďalšiu návštevu Európskeho parlamentu v Jemene s cieľom posilniť našu pozíciu a taktiež posilniť odkaz pre jemenské orgány my sa snažíme viditeľne podporovať e, občianskú spoločnosť a vôbec občianský dialog v Jemene. Ja e, vítam naozaj angažovanosť Európskeho e, parlamentu, hlavne čo sa týka zrušenia toho trestu smrti pre neplnoletých. Potom sú tu mimovládky, napríklad správa Human, Human Rights Watch. A toto spoločné úsilie pomáha priamo v teréne aj e, UNICEF a ďalšie agentúry OSN. Ja by som naozaj obozretne chcela povedať, že e, to má už istý, istú odozvu zo strany úradov, ktoré by postupne chceli obmedziť e, tento trest smrti v prípade mladých. Možno budú e, aj otázky na záver. Ja sa totiž to intenzívne venujem tejto oblasti a ja som pripravená vám poskytnúť aj viac podrobností neskôr. Takže záujem Európskeho parlamentu naozaj prichádza v čase možnej zmeny. E, konferencia národného dialogu začala seriózne, bude prepracovaná ústava, nové voľby a teda v Jemene sa intenzívne diskutuje aj o hodnotách. Ja vždy s mojimi partnermi poukazujem na záujem Európskeho parlamentu o ľudské práva, napríklad e, s ministrom spravodlivosti Jemenu. O ňom som hovorila od začiatku roku o tejto otázke a pred dvoma dňami s ministrom zahraničných vecí. Musím vám povedať, e, úprimne, že moji partneri často sú v defenzívnej pozícii. Niekedy sa to snažia nejak e, obhajiť, niekedy to relativizujú. Oni tvrdia, že svet určite chápu, že Jemen teraz musí riešiť oveľa palčivejšie e, otázky. A to je niečo, čo jednoducho musíme prekonať a ľudské práva sú naozaj témou, o ktorou ja opakovane hovorím s predstaviteľmi jemenskej vlády. Poukazujem na to, že mieru, e, mieru milovná spoločnosť musí stáť na e, solidných ľudských právach, pretože inak bude začarovaný e, kruh útlakov, násilia, problémov pre vládu No a potom sú aj väčšie strategické hrozby. E, počet obyvateľstva rapidne rastie, aj očakávania jednoducho sa zvyšujú. Ale v prvom rade možno poukážem na niekoľko pozitívnych e, smerovaní, hlavne v oblasti ľudských práv. Myslím, že takýchto oblastí je viacero, napríklad e, pokrok v oblasti rovnosti pohlavy v kontexte tej ústavnej reformy a potom sa v celej krajine naozaj rôzne skupiny a koalície snažia nastoliť otázku rovnosti e, pohlaví. Myslím, že aj jemenčanky sa pustili do tohto boja samotné, e, sú dosť výraznou silou, dokázali to počas e, revolúcie e, určite nemôžu byť e, odignorované. No a samotná asi verejnosť je prekvapená tým, ako solidne sú zastúpené ženy v tom národnom dialógu a taktiež sa hovorí o nových pravidlách. To, žiadala, to, bolo, žiada, to bolo vyžadované v rámci E, revolúcie v roku 2011 a potom zákaz možno e, svadie v prípade neplnoletých stanoviť akúsi minimálnu vekovú hranicu. Právna reforma však e, nestačí, treba pristúpiť ku konkrétnym krokom a zaručiť zmeny v praxi. Potom justičné orgány tie by mali zmeniť čiastočne svoj postoj, aby bolo možné e, zabrániť tomu e, trestu smrti v prípade neplnoletých. E, je tu stanovená hranica 18 rokov, tá platí v rôznych právnych oblastiach. A ešte k pozitívnemu vývoju v napríklad počte nových občianskoprávnych spoločností, ktoré aj formálne vláda uznala. To je naozaj pokrok v porovnaní s minulosťou. Častokrát eh, boli podozrievané zo spolupráce s opozíciou a nemohli eh, pôsobiť. Taktiež sa treba pozrieť na eventuálnu novú legislatívu, aby sa neobmedzovala činnosť takýchto ľudskoprávnych spoločností. Toto sú však e, niektoré svetlé body, inak e, celkovo ľudskoprávna situácia je nezmenená v porovnaní s minulým rokom, keď ste vy boli v Jemene. E, napriek tomu, že my spoločenskými štátmi sa snažíme, súčasná vláda to vníma ako niečo, čo sa nutne zmení po voľbách budúci rok. Je viacero veľkých návrhov reforiem, ale tie sú v podstate odložené až do výsledku volieb a e, vzniku novej vlády. Viete si predstaviť, že medzinárodné spoločenstvo sa snaží udržovať vzťahy so súčasnou vládou a snaží sa pretlačiť tie reformy, ktoré nemusia byť odložené, tie, ktoré si nevyžadujú tú novú vládu, ktorá by mala vzniknúť budúci rok a samozrejme veľkú časť tvoria ľudskoprávne otázky. Ja vám chcem povedať, že Jemen sa predsa len vynimočne angažuje v otázky v otázke ľudských práv boli zorganizované regionálne zasadnutia a ratifikovali e, nástroj pre ľudské práva OSN a taktiež sa hovorí o periodickej e, revízii od roka 2009, ale nie sú signatárom e, dohovoru o Medzinárodnom trestnom tribunále. Takže toto je taký strač, stručný prehľad, e, nechcem zachádzať do prílišných podrobností. Mm, čo sa týka Jemenu, ja myslím, že e, hlavným bodom je ten trest smrti, potom e, mučenie, podmienky väzenia. Ja som bola mimo hlavného mesta nedávno v hlavných väzniciach, otázka opätovnej integrácie mladistvých, ktorí sa dostali z väzenia von je dôležitá. Musím povedať, že som videla kadečo. E, sloboda prejavu a informácií. Tu by som povedala, že vš tak e, globálne v porovnaní so zvyškom regiónu je táto sloboda na vysokej úrovni, ale napriek tomu dochádza k e, prenasledovaniu reportérov Venujeme tomu samozrejme veľkú pozornosť. Hlavne južanské noviny ja mohli opäť e, začať e, pracovať po pozastavení v roku 2008, ale je tu mediálny zákon z roku 2011 obmedzená sloboda médií a vlastne tu funguje aké, akási samocenzúra. Dôležitý aspekt, ktorému sa venujeme, sloboda e, náboženského vierovýznania viery. Tolerancia sa v podstate znížila voči nemuslimským komunitám a menšinám. Teraz v rámci národného dialogu treba E, vlastne tieto práva komunita menšín zakotviť e, nielen e, čierne na bielom, ale musí to byť aj platné v praxi. Potom sloboda združovania sa. Tu je veľký rozdiel medzi ústavnými právami a spôsobom, akým vláda účinne môže zareagovať, dajme tomu, na demonstrácie. Je dobré mať slobodu združovania, ale napríklad 21. februára boli veľké eh, demonstrácie v Ejdene a eh, štát zakročil dosť rázne. Niekedy eh, ťažkohodenci nie sú dostatočne pripravení, chýbajú prostriedky. Takže možno, že by bolo dobré, e, keby vláda lepšie rešpektovala svoje ústavné povinnosti. E, obhajcovia ľudských práv sú naozaj zblízka sledovaní nami, delegáciou EÚ. A nastolila som aj otázku práv žien. Tu opäť v kontexte národného dialógu je veľké pnutie medzi tradíciami napríklad tie nutené svadby alebo zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov. Mm, aj s tým pokrokom e, chýba celonárodná legislatíva, ale e, isté úsilie zmeniť situáciu tu je. Ja naozaj dúfam, že Jemen sa posunie z toho posledného miesta indexu rovnosti pohlavy vyššie potom deti a ozbrojené konflikty. Túto bude opäť trošku pozitívnejšie. Došlo k istému poklesu. Je zakázané e, uskutočňovať nábor detí do e, ozbrojených síl alebo milícií v tomto konkrétnom prípade. Nemôžeme zabúdať na to, že všetky tieto informácie treba vidieť v kontexte chudoby, potravinovej neistoty a ja by som dokonca povedala, že sa dá predpokladať, že väčšina obyvateľstva Jemenu nemôže ašpirovať na bezpečný život za týchto okolností, aj keď je to právo ešte pred otázkami, prípadnými otázkami, chcem niečo povedať o možných ďalších krokoch. Kontext krajine bude ťažký aj po e, skončení národného dialógu niekedy na jeseň, povedzme v septembri. Revízia ústavy bude prebiehať súbežne, bude aj referendum o novej ústave a to bude akýsi lakmusový e, test aby eh, naozaj ten nový Jemen bol v prospech všetkých občanov. My budeme pripravovať eh, tie, eh, alebo sledovať tie voľby vo februári 2014. Ale napriek tomuto všetkému tie zmeny budú postupné, pretože spoločnosť v Jemene je veľmi tradičná, mm, napríklad otázka vzdelávania. Tuto ešte zďaleka nie je ideálne. Treba posilniť e, počet vyučujúcich napríklad a taktiež e, rozšírená beztrestnosť a taktiež diskusia o e, súdnictve v tomto prechodnom období a taktiež nedostatok materiálnych prostriedkov na naozaj implementáciu tých e, zákonných e, ustanovení. Ako som už povedala, pre nás a teda pre parlament, Európsky parlament je to príležitosť, e, ktorú netreba premeškať. Sú tu jasné argumenty za to, že ľudské práva nie sú luxusom, ale potrebou a to s cieľom vyhnúť sa opätovnej vlne násilia v tejto krajine. Medzinárodné spoločenstvo samozrejme chce, môže e, pomôcť, aj sa o to snažíme. Teraz e, je tu obdobie po revolúcii v roku 2011 a samotní obyvatelia Jemenu chcú úplne zmeniť e, správu veci verejní chcú zvýšiť e, transparentnosť, e, taktiež e, právny štát, skladanie účtov. Naozaj o to vytrvalo žiadajú, ale na to musí zareagovať aj medzinárodné spoločenstvo dlhodobou angažovanosťou My máme aj politické odkazy a poskytujem aj konkrétnu pomoc. Máme projekty v oblasti ľudských práv a podpory demokracie, ale to najdôležitejšie je asi, aby sme zaujali také principiálne stanovisko. Potom kľúčová je asi jednota medzinárodného spoločenstva. Mm, hlavným aktérom je G10, krajiny Perského zálivu. A potom špecifické otázky, ako napríklad e, ten trest smrti v prípade neplnoletých. E, UNICEF e, sa snaží byť v kontakte s jemenskými úradmi. No a to taktiež dáva váhu našim argumentom. Ale chcem to povedať jasne, toto všetko ostane teoretické ak e, inštitúcie, hlavne tie, ktoré e, sa zaoberajú otázkou ľudských práv, nezmenia svoje správanie. My sme uskutočnili prieskum a pýtali sme sa na to, ako vnímajú e, inštitúcie, ktoré majú zaručiť bezpečnosť, teda obyvateľia Jemenu. E, odpovede boli veľmi skeptické. Takže právny štát to je naozaj kľúčová otázka na to, aby sa dlhodobo zlepšila ľudskoprávna situácia. Takže hlavne posilniť súdnictvo práva jednotlivcov potom nemôžu byť zaručené. Ak sa súdnictvo nepovažuje za nestranné. A je taktiež ťažké stanovovať e, podmienky. Ťažké je to v krajine, ktorá je tak chudobná. Takže kombinácia politickej angažovanosti zo strany EÚ, členských štátov a Európskeho parlamentu, to je e, polovica tejto, vzornice, e, tejto rovnice, ale treba taktiež poskytovať konkrétnu rozvojovú pomoc v kľúčových oblastiach. A od e, tejto jary e, boli uskutočnené reformy v bezpečnostnej oblasti, policajná reforma, reforma súdnictva, vnútra. Na to sa chceme zameriavať v budúcnosti a máme už rok podporu e, ministerstva vnútra. Reagujú veľmi pozitívne a e, myslím, že je tu e, naozaj politická vôľa tieto reformy zrealizovať. Je tu nový organigram ministerstva, teda nová organizačná štruktúra a taktiež tu vznikol post generálneho inšpektora ten monitoruje boj proti korupcii. Môžeme teda vychádzať z toho, že Jemen sa chce seriózne zaoberať týmito témami aj v kontexte Euronestu. Takže týmto končím a teším sa na vaše otázky. Ďakujem pekne, pani veľvyslankyňa, za vaše veľmi jasné stanovisko a vaše vlastné postoje. myslím, myslím, že ste dotkli veľmi mnohých a veľmi detailných prípadov eh, tém súvisiacich s ľudskými právami. Skôr ako dám slovo svojim kolegom, rada by som privítala pani Hanan M. Alvarid, ktorá je e, z ambasády Jemenu a som rada, že ste medzi nami a počúvate túto diskusiu. Ďalej má slovo pán Hewitt, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za, za slovo pre tých z vás, ktorí nesledujú Jemen. Ak je nejaká krajina, kde rozvoj je spojený s rešpektom pre ľudské práva a je spojený s bezpečnosťou, s veľkými dopadmi pre všetky tieto tri témy, tak je to Jemen. A práve preto je tak dôležité, aby sme sa tejto krajine venovali. A preto je dobré, že náš podvýbor túto tému podrobne sleduje. Chcem povedať pani veľvyslankyni za to, že nám dala takú detailnú a podrobnú správu o tom, ako to funguje najmä čo sa týka slobody vyjadrovania, rodových tradícií, korupcie, eh, etablovaných eh, tradičných, ale aj moderných inštitúcií a tak ďalej. To všetko je veľmi dôležité a ďakujem pekne za, eh, za tieto informácie. Vždy budeme radi, keď budeme môcť navštíviť nemôžem slúbiť, že budeme môcť už čoskoro sa vrátiť, hoci podľa toho, ako sa voľby vyvinú v februári budúceho roka, tak predpokladám, že tam bude parlamentná delegácia, ktorá tam bude smerovať a bude podrobne skúmať situáciu v tejto krajine, ale pevne verím, že naša návšteva bola efektívna, no a chcem poďakovať vašim kolegom. Chcem povedať aj vám, pani predsednička Barbara, že náš malý tým, vy, ja a Kristian Predá, to bol veľmi efektívny a sme naozaj radi, že tu môžeme byť teraz spolu, že sledujeme tento vývoj a som naozaj veľmi vďačný, že máme tu medzi nami príležitosť Eh, diskutovať o týchto témach. Takže to je veľmi vhodné. Eh, som veľmi vďačný za to, čo bolo povedané hľadom trestu, mladých, eh, trestu smrti pre mladistvých. To je naozaj veľmi dôležitá téma a je dôležité, aby mladí ľudia neboli odsudzovaní na smrť skutočnosť, že prisudzujete tejto téme vysokú prioritu, to je naozaj veľmi dôležité. Veľmi vás v tom podporujeme a vyzývame, aby ste naďalej pokračovali v tejto angažovanosti. No a Barbara, ty pochopíš, že ste spýtam, ak sa vás budem pýtať, čo je nové, čo sa nové deje na námestí Slobody, tak nestačí, aby sme sedeli tu. Je dôležité, aby sme priamo v teréne mohli vidieť, čo sa vlastne deje. Takže prosím nám, dajte nám vedieť vždy vo vašich správach, čo je nové, čo sa deje v tomto regióne. Čo sa týka bezpečnostnej situácie, hoci vy ste o tom nehovorili, eh, chcem len do záznamu povedať, že ďakujem veľmi pekne za za to, že ste boli angažovaní s vašimi kolegami pri prepustení troch európskych rukojemníkov. To boli jeden Rakúša na dvaja Fíni ehm, po štyroch mesiacoch utrpenia ehm, v zajatí. To bol veľmi dobrý úspech bol by som rád, keby sme videli, že to bolo bez ústupkov, ale bolo to naozaj veľmi, veľmi povzbudivé, že týchto troch rukojemníkov sme dokázali e, dostať von a chcem to aj verejne vyzdvihnúť vašu úlohu a vašu aktivitu, hoci e, tam boli zase ďalší juhoafričania zajatí tento týždeň, takže sa to veľmi nezlepšilo, ale naozaj bolo lepšie, keby sa bezpečná situácia v krajine trochu zlepšila a posunula. Čo sa týka národného dialógu, nie je mi úplne zrejme, ako ste alebo nie ste optimistická ohľadom toho prípadného napredovania. Ja myslím, že naozaj na mieste, aby sme sa vás pýtali, <coughs> čo ma zaujalo. a Myslím si, že zaujalo to vás za všetkých. Sice, že v Jemene, možno rozdiel od iných krajín arabskej jary, bol, boli to najmä krajiny Európskej únie, ktoré prevzali, ktoré prevzali vedúcu úlohu v niektorých tých prechodových témach. Viacerí ľudia, ktorí sa zapájali, boli veľmi zaangažovaní, ale Európska únia v popredí týchto aktivít a je veľmi angažovaná, takže chcem sa spýtať, či to je aj dnes tak, aké sú vaše pozorovania, vaše vnímanie tejto témy, najmä v spojitosti s tým, čo by mnohí možno nazvali, že ten proces mierového zmierenia pokračuje, ale zase sú aj iné protichodné názory, ktoré to možno vyvracajú a majú k tomu nejaký iný postoj. Takže preto som, preto som sa zaujímal o to, čo poviete. No a na záver chcem sa spýtať ešte na e, väzňov z Guantanama, ktorý teraz, keď prezident Obama e, zvyhal moratórium, myslím si, že tých 86 ľudí, ktorí zostávajú e, v Guantaname, mnoho z nich je z Jemenu, či budú navrátení, ak budú navrátení, či budú bezpeční, či budú v bezpečí, aké sú, eh, aké sú nastavenia, aké sú, aký režim je pre nich pripravený a aké kroky príjme Európska únia v tomto smere, tak aby, aby sme sa postavili zodpovedne voči týmto jedincom tak aby sa oni opäť neradikalizovali a sa nevrátili k násiliu, ale zároveň aby boli aj rešpektované ich práva tak ako by sme mali rešpektovať práva každej ľudskej bytosti na planéte, takže tým by som mohol prerušiť svoje otázky. Ďakujem pekne, Richard. Teraz má slovo pán Preda, nech sa páči. Merci, uh, uh, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pe- pekne, pani veľvaslankyňa, za vašu prítomnosť, za to, že ste sem prišli, za vaše úvodné slova. Mám tri otázky na vás. Prvá otázka sa týka toho, čo sa stalo pred mesiacom, keďže tu viem, že bolo započané otvorené vyšetrovanie bývalého predsedu Salerta, pokiaľ ide o toho dôstojného piatku a pokiaľ Ide o moju otázku. Chcem sa spýtať, či toto otvorenie vyšetrovania bude môcť ovplyvniť národný dialog, konkrétne otázku ohľadom otázky alebo zákona o imunite, ktorá, ktorý bol schválený a či toto vytvorí politickú nestabilitu, či to môže mať nejaký dopad celkovo na politickú stabilitu. To by bola moja otázka. Po druhé, by som chcel vedieť, koľko poprav mladistvých sa odohralo od vtedy, ako ste sa dostali e, do vašej funkcie. Ja som videl niečo e, v tlači, avšak chcel by som vedieť, že či máte konkrétne číslo k dispozícii od nástupu do vašej funkcie, koľko poprav mladistvých e, sa realizovalo a obzvlášť eh, myslím na ten tínedžerský vek. A pokiaľ ide o tlačovú správu po návšteve v Sane, vidím v bode 6 po anglicky. Podpora národného angažovania sa v oblasti eh, sektorálnej reformy jednotlivých oblastí. Bolo by potrebné takisto aj v tejto oblasti, pokiaľ ide o reformu bezpečnosti. Určite sú tu pokroky, ktoré sme zaznamenali ale e, sú tu určité línie, ktoré je potrebné dodržať. Ďakujem pekne, pán Preda. No na záver, pani Kilny Nielsen, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani veľvyslankyňa. Moja otázka bude veľmi stručná. Chcela by som vám sa chcela by som sa vám poďakovať za to, ako ste veľmi zaujímavo a pekne načrtli tie práva žien v tejto krajine. Toto je vec, ktorá ma veľmi znepokojuje, pretože ak vtak má začať lietať, tak sa musí naozaj opierať o svoje dve krídla a myslím si, že demokracia vôbec, demokratický prechod, aby vôbec nejaké pokreky boli zaznamenané, sa musia opierať práve o tieto dve krídla, čiže o mužov a o žien, pretože by som sa chcela spýtať, tak ako to urobil kolega Howitt, Eh, pokiaľ ide o otázku žien. Ste optimista alebo nie? Ďakujem. Thank you. I also... Ďakujem pekne. A ja mám ešte niekoľko otázok a poznámok, ktoré by som chcela povedať. Vy ste spomenuli um, to, že, je, že to je pomerne tvrdá, náročná diskusia medzi tými, ktorí majú k tomu ten kmeňavý prístup a ktorí hovoria, že ľudské práva sú nekompatibilné s kultúrou. Keď sme tam boli my, tak samozrejme Tiež sme videli veľmi jasne aj, na, aj s mojimi partnermi, e, predsedom výboru a tak ďalej, že nie je rozhodne ľahké tento dialog viesť. Ale na druhej strane, keď sme e, mali tú diskusiu e, s ministerkou pre ľudské práva, tak je tam dostatočná miera poznatkov a znalostí, aby sa dokázali robiť tie správne rozhodnutia. Ale problém je v tom, že všetko je pozastavené, že čakáte na výsledky ďalších volieb. Ehm, my máme voľby v Európskom, do Európskeho parlamentu v roku 2014 a dnes sme práve v rozšírenom bíre diskutovali, aké sú naše možnosti vykonávať návštevy počas najbližšieho roka. Tie budú veľmi obmedzené, takže musíme to vnímať aj takto. Pretože máme nejaké pravidlá, niektoré pravidlá ako v spoločnosti sú tu nemenné, takže trvá to niekedy aj veľmi dlho. My sa samozrejme snažíme urobiť, čo je v našich silách, aby sme to zmenili. E, takže počuli, vypočuli sme si vašu, vaše posolstvo, ale e, naozaj <laughs> musíme ešte, máme veľa čo spraviť. E, zároveň náš výbor vykonáva prácu, ako by ste povedali, to je práca, ktorá veľmi dobre je prepojená s vašou terénnou prácou. Vy sama ste hovorili, že ste navštívili tieto E, priestory, tie väznice, videli ste aj mučenie. Parlament pravdepodobne pripravuje e, prvú správu o eradikácii mučenia, takže by bolo dobre mať e, konkrétne skúsenosti z Jemenu. Mali by sme v tomto smere plné vypočutie aj s výborom pre práva žien ohľadom dôležitosti vzdelávania dievčat v rámci rozvoja spoločnosti a zároveň v rámci toho, aby sme dosiahli mileniové rozvojové ciele v tomto duchu. No a tu sme naozaj e, od expertov mohli počuť, že je nevyhnutné, aby ste dokázali sa vysporiadať s problémom skorých manželstiev, lebo tie samozrejme jednak sú zlé pre dievčatá, ale pre celú spoločnosť je to veľmi škodlivé. Toto bol problém, ktorý bol počerpnutý a zdôraznený a vyžaduje si našu osobitnú pozornosť. Nie je to len nejaká drobná téma, ktorej by nezáležalo, hoci aj keď súvisí s dievčatami, um, dievčatá v takých situáciách možno nie sú až také dôležité v týchto krajinách. Takže na tom pracujeme. A potom sme mali vypočutie e, spoločne s našim výborom pre obranu. Posledný mesiac, ktorý hovoril o používaní ozbrojených e, bezpilotných lietadiel. Mali sme diskusiu, diskusiu s americkým veľvyslancom v tomto smere a bolo tu zrejme a jasné aj na strane jemenskej vlády, že oni tiež e, vyzvali a žiadali podporu z americkej strany, aby sme e, dokázali bojovať, aby sme rozšírili náš osah aktivít v tomto smere a naozaj to ešte bolo na samotnom začiatku nášho snaženia. Bolo nám povedané, že oni zlepšia e, usmernenie a technológiu vo využívaní bezpilotných lietadiel, aby sa znížil počet zabitých nevinných ľudí v týchto oblastiach. Takže keď sa pozrieme na všeobecné médiá, tak sa zdá, že je tu stále ďalšia vrstva odporu aj, aj zo strany občianskej spoločnosti v Jemene, pretože príliš veľa ľudí je zabíjaných týmito ozbrojenými um, bezpilotnými lietadlami. Takže to by malo byť odzrkadlené vo vašej práci. My keď sme mali vypočutie tu, tak sme jednoznačne videli, že tu je potreba, aby Európska únia a členské štáty vyvinuli politiku ohľadom používania bezpilotných lietadiel, ktorú v súčasnosti nemáme. Dobre, ďakujem pekne, len vás chcem iba informovať ešte ohľadom toho e, panelu, ktorý prebiehal v minulosti. Diskutovali sme, akým spôsobom Európska únia, parlament a všetky inštitúcie môžu podporiť prácu občianskej spoločnosti, e, obhajcov ľudských práv. Počuli sme dobrú správu, že na základe rozpočtových obmedzení, ktoré máme, aj napriek tomu bolo navýšeno 10 ten nástroj, ktorý podporuje e, prácu obhajcov ľudských práv a organizácií. Takže v tomto smere sa chcem spýtať, či aj vaša delegácia možno kontaktuje navonok vás vlastne túto občianskú spoločnosť, aby ste im aj komunikovali s nimi o tom, že tu je takáto podpora v rôznych formátoch a v rôznych formách, ktorú môžu využiť. Nevyzývame SVČ, aby hovorila. Máme tu veľvyslankyňu samu prítomnú, takže nech sa páči, môžete zodpovedať na tieto otázky. Chcete It's a, so there are a host of very different topics. Je to naozaj spektrum veľmi odlišných tém, ktoré tu zazneli. Poznáte túto krajinu, boli ste tam a pre mňa je to naozaj veľmi dobrý pocit môcť tu byť a dostať túto spätnú väzbu od vás, pretože vy ste to priamo videli, priamo si to zažili na vlastnej koži. Takže to je veľmi dobré, že to je dobrý priestor pre dialog a ak by ste sa dokázali vrátiť, to by možno bol ten najväčší dar, ktorý by ste mohli dať Jemenu na základe týchto podmienok. No a pravdepodobne to budem ešte opakovať skôr, ako odídem. Dovolte mi teraz najprv dotknúť sa jednej témy, v rámci ktorej ehm, na základe tej našej východiskovej línie má možno najväčšiu mieru optimizmu. A to je práve otázka žien. Pretože ehm, som presvedčená, že tu je dramatická zmena, ehm, ktorá ktorá sa samozrejme eh, ľahšie implementuje a zviditeľňuje v mestských centrách, lebo tam sú ženy vzdelávané, tam majú priestor, kde môžu fungovať, tam vlastne tak aj vystupujú a je, sú, sú viditeľnejšie. To, čo sa týka vidieka, častokrát, alebo zvonka, to ešte stále bude tradičné. Napríklad, keď sa pozrieme na otvorenie národného dialógu, a tak tretina delegátov boli ženy, niektoré boli možno konzervatívnejšie oblečené než tie ostatné, ale vo vnútri môžem vám povedať, že sú to, je to veľmi krásny príbeh úprimnej energie, úprimnej snahy, veľa intelektuálneho takého líderstva, ktoré je na strane žien a zároveň aj v rámci národného dialógu práve kvôli tej komplikovanej architektúre. Teraz nebudem zachádzať do detailov, to by nám trvalo naozaj veľmi dlho toho, ako je ten národný dialóg štrukturovaný. Musím eh, v tomto zdať hold eh, OSN, oni, sú, oni majú dobré skúsenosti, ako vytvára ten národný dialóg a tá architektúra vytvára veľa zábezpek preto, aby sa produktívne zapájali konfliktné strany v rámci rámci tohoto dialógu. Ženy majú v tomto smere veľmi dôležitú úlohu. Zastávajú vedenie skupín, niekedy eh, majú aj veľmi kontroverzné a náročné skupiny na starosti, oni to robia. A robia to spôsobom, ako to ešte nikdy nerobili, pretože Jemen po prvýkrát vníma ženy v takýchto verejných pozíciách, verejných rolách. Nesmieme zabúdať na to, že valné zhromaždenie eh, pre, pre toho národného dialogu to je vysielané po celej krajine televíziou. Zároveň netreba povedať a nemôžem aj s vami ani viac súhlasiť, že pokiaľ eh, opomenieme to to veľmi e, škandalozne číslo toho, že len 48% e, žien má, je, je gramotných. Musíme toto číslo zvýšiť minimálne na základe štandardov v regióne. Tak e, dovtedy, kým sa nám to nepodarí, bude veľmi ťažké posilňovať budúce generácie žien. A zároveň ťažko sa nám bude vysporiadavať s témami, ktoré, ktoré sú, tu sú a ktoré sú veľmi dôležité, ako je napríklad otázka demografie a ďalšie témy, ktoré sú navzájom úzko prepojené. Myslím si, že práva žien mm, alebo ženy samotné začali, mm, vystúpili možno z, tej svoje, z toho svojho tradičného miesta v, e, v jemenskej spoločnosti a ten nový Jemen od budúceho roka sa už nebude môcť vrátiť tam, kde bol. Som presvedčená, že tá zmena je nevratná a uberá sa správnym smerom. Teraz e, dovolte mi dotknúť sa ešte niektorých tých tém ľudských práv a potom tých širších politických tém. Nuž eh, obhajcovia ľudských práv a angažovanie sa s organizáciami pre ľudské práva. Myslím si, že toto všetko eh, je niečo, čo eh, robíme. Máme tu kontaktný bod pre ľudské práva, máme tu angažovaného kolegu, s, ktorým ste sa, s ktorou ste sa stretli. Ona je veľmi angažovaná v tejto téme, je neúnavná a ako som už hovorila, viete, pre nás je to prierezové, aby sme sa s nimi stretávali. Tá krása a práca krása práce pre Európsku úniu je to, že moje aktivity nie sú obmedzené len na politickú alebo rozvojovú stranu. Ja tu mám vlastne prierezovú možnosť eh, kontaktovať všetkých, sme pre nich dôveryhodní partnery a samozrejme kontaktujeme aj v rámci nášho rozvojového programu, kde môžeme ich vlastne kontaktovať a pomôcť im dostať sa do tohoto procesu. V neposlednom rade to bol aj riadiaci e, výkonný riaditeľ IS, ktorý sa s nimi stretol a stretli sme sa s celým spektrom ľudí z, z mimovládnych organizácií, z občianskej spoločnosti, zástupcov menšín a tak ďalej. Takže to je niečo, kde otvárame jednotlivé kanály, kde Našťastie máme aj politickú sekciu, ktorá je veľmi dobre vybavená personálne, takže dokážeme vlastne vysielať aj mladých ľudí, ktorí môžu chodiť do mládežických organizácií a sú pre nich dôveryhodní partnery. Sú dôveryhodní pre, všetkých, pre všetky sektory spoločnosti, najmä pre tých, ktorí zišli z revolúcie a nie sú ani signatármi GCC iniciatívy. Takže v tomto smere sme naozaj veľmi dobre postavení a môžem povedať, že naozaj je to jedna z tých e, najlepších vecí a máme veľmi dobrú pozíciu, o tom nie je žiadna pochybnosť. Dovolte mi teraz ešte trochu hovoriť o tej širšej téme toho kontextu národného dialógu a ostatné otázky s tým spojím. Čo sa týka námestia Tahrir, od, od mestia Tahrir, tak mm, aj tu, tu sú vlastne eh, je tradícia toho, že ľudia stavajú svoje stany na námestiach a protestujú, ale podobne aj v Jemene vlastne sú tu niektoré skupiny, ktoré eh, sa formálne stiahli, pretože oni povedali, že videli, že naše ciele už sú dosiahnuté v tom duchu, že diskusia je posunutá do, do formálnejšieho kontextu a to je práve tá konferencia národného dialogu. Či si spomeniete, že národná konferencia, konferencia národného dialogu mala za cieľ spojiť všetky hlavné strany, ktoré v tomto smere boli zapojené, ktoré boli súčasťou tohoto procesu. Mali sme spoločné stretnutie, potom stretnutie so stranou GPC, to bola tá formálne vládnúca strana a so stranami koalície. A oni e, majú ešte ďalšiu dodatočnú kvótu pre ďalšie strany, ktoré vzišli z revolúcie, a to sú rôzne hnutia mladých, žien, etnických skupín v krajine, napríklad a oni sú teraz všetci zastúpení v rámci národného dialógu. Myslím si, že to, čo je naozaj veľmi prekvapujúce a veľmi pozitívne, bolo to, že ľudia sa dokázali spojiť, dokázali vytvoriť pracovné skupiny, je 9 takýchto pracovných skupín a, a stretli sa, komunikovali a uvedomili si, že oni dokážu e, zvládnuť to, že navzájom medzi sebou komunikujú a že robia veci, ktoré doposiaľ <clears throat> neboli ani predstaviteľné je to naozaj veľmi úprimný a autentický dialog medzi tými najprekvapivejšími ehm, partnermi v dialogu. Zdá sa, že to ešte nestačí, ale e, to je jej pravda. Ale na druhej strane potrebujete viditeľné znaky, aby celý národ videl, že zmena je možná. Stále tieto, tú zmenu ešte samozrejme musíme zabezpečiť. Európska únia napríklad e, podporuje výsledky tohoto národného dialogu, financujeme to, e, financujeme ich sekretariát, financujeme aj mimovládne organizácie, v rámci ktorého ich lokálny dialog je organizovaný so skúsenými mediačnými mimovládnymi organizáciami, ale podporujeme aj OSN v rámci ich spoločného úsilia podporiť eh, dočasnú spravodlivosť alebo tú prechodovú spravodlivosť. A v tomto smere podporujeme aj eh, občianske registre, voľby a tak ďalej. Je to všetko, čo je veľmi dôležité pre celý tento proces prechodu. Pokiaľ sa nám nepodarí spojiť politiku s tou asistenciou, ktorú poskytujeme veľmi úzko, tak nebudeme môcť byť aktívni a to je práve jedna z tých vecí, na ktoré sa sústreďujeme. Myslím si, že národný dialog v porovnaní s celkovým regiónom je veľmi veľký zdroj optimizmu, ale nemali by sme v tomto smere e, tie výsledky brať ľahko vážne. To, čo je veľmi dôležité, je to, že politický e, impuls sa nestratil. Je dôležité, aby sme dodržali harmonogram, to je veľmi dôležité pre všetkých aktérov. Vidíme, že tu je celý rad rôznych politických aktérov, ktorí ešte nie sú zapojení do dialógu a e, uvedomujeme si to, ako G10. Sme zda najdôležitejšími garantami celej tej iniciatívy GCC, ale aj garantami národnej jednoty. My naozaj e, hovoríme a robíme tú istú vec a koordinujeme svoje pozície raz za týždeň. Takže my vždy vydávame takú, takú, také varovanie a reflektovala to aj Bezpečnostná rada OSN tým, že pomenovala konkrétnych jedincov. Takže my e, vydávame e, ako keby výstrahu tým, ktorí sú presvedčení, že ešte stále môžu ovplyvniť výsledok tohoto procesu tým, že sa nezapoja do toho dialógu. Tieto, takéto sily e, tu sú a my ich vnímame so znepokojením, v niektorých prípadoch aj s pomerne veľkým znepokojením. Sú to samozrejme ľudia, ktorí zatiaľ ešte napríklad nepočuli. E, čo je, tá kolektívne, čo je to kolektívne volanie jemenského ľudu po skutočnej zmene? Takže ja zostávam optimistická ale som presvedčená, že sa to vyžaduje, aby všetci sedeli pri stole, všetci do toho e, vlastne urobili alebo pridali svoju ruku k dielu a je nevyhnutné, aby sme v tomto smere skonsolidovali naše, naše úsilie prierezovo a aby sa do toho zapájali všetky misie, ktoré sú zastúpené v teréne. Dovolte mi dotknúť sa téme Saleha a vyšetrovania, teda prezidenta Saleha bývalého a vyšetrovania. A tieto témy tu stále sú otvorené, tá odpoveď je pomerne jednoduchá. Nikto ani nesníva o tom, že by otvoril akékoľvek dohody z minulosti. Takže akákoľvek imunita bola poskytnutá v rámci iniciatívy GCC, tak všetky tieto imunity a, beztresnosť, alebo garancie bezstresnosti zostávajú pre zvyšok e, tu prebieha diskusia v Jemene, ktorá hovorí o tej tranzičnej spravodlivosti, o prechodovej spravodlivosti a legislatívny návrh už bol predložený v tomto smere nebol dohodnutý, vrátený späť do parlamentu a keďže toto je pomerne častokrát veľmi taká rozporuplná téma, v takomto procese prechodu a zmeny. E, musím povedať, že vyžaduje si to ešte trochu priestoru, aby sme dali viac času jemenským legislatívcom, vláde, organizáciám občianskej spoločnosti a medzinárodnej komunite, najmä OSN, v rámci ktorého vlastne komunikujeme s občianskou spoločnosťou v celej krajine, aby sme mali širšiu diskusiu a myslím si, že mali by sme vytvoriť priestor, aby vznikol koncenzus, pokiaľ alebo kým existujúce medzinárodné E, dohody nie sú spochybnené. Téma Guantanama, ako určite viete, je to principiálna pozícia celej Európskej únie a Guantanamo ako takému. A viem, že tu existujú prípravy, ktoré, ktoré sú vykonávané v tom duchu, aby sme dokázali reflektovať na túto spoločnú pozíciu, ako sa Jemen dokáže vysporiadať s tými navrátilcami, keď budú navrátení. That again. Ešte však nie je nič definitívne rozhodnuté, takže treba si ešte trošku počkať, aby sme nekonali unáhlenie. Teraz by som obratom ruky prešla k otázke nestability. To bolo dôležité ja myslím, že to, čo som povedala doteraz, už je odpoveďou. V Jemene naozaj treba rýchle dokončiť národný proces národného dialógu. Treba sa venovať tým otázkam, ktoré by mohli byť príčinou budúcej nestability. Môžem o tom hovoriť aj podrobnejšie, ale poviem iba toľko, že sa pracuje na všetkých úrovniach na úrovni OSN a myslím si, že je tu konsenzus a iba ak bude skutočný konsenzus, tak e, bude možné zaručiť dlhodobú stabilitu. Ale my to musíme monitorovať, ale musia nám v tom pomôcť e, samotné jemenčenia. E, rukojemníci. To je veľmi háklivá otázka Ja som telefonovala s kolegom pred eh, hodinou. On samozrejme vedel, že som dnes eh, v parlamente. Ide o to, aby ste nám pomáhali v teréne, ale eh, povedal, že je jeden dôležitý odkaz, ktorý tu musím sprostredkovať a síce, že samozrejme v konečnom dôsledku nikto nevie ako sa konkrétne riešia tieto otázky. Je to v podstate utajené, veľmi zložité, s mnohými faktormi. Misia EÚ naozaj intenzívne pomáha hlavne Rakúska, Fínska. Misia aj veľmi konkrétne pomáhajú. Ale povrávalo sa opakovane, že bolo zaplatené výkupné. Ja nemôžem reagovať na e, klebety, ale všeobecne poviem iba toľko, že e, výkupné e, vlastne podporuje ďalší dopyt. A včera bol unesený jeden pár a, medzinárodné spoločenstvo potom môže povedať iba toľko, že nuž varovali sme vás. Ja dúfam, že ste schopní čítať medzi riadkami. E, treba samozrejme porozmýšľať nad tým, či by tu nemohlo byť principiálne stanovisko medzinárodného spoločenstva s cieľom odradiť od budúceho e, brania rukojemníkov. E, je to dosť zložité, pretože nás je teraz zhruba 32 na misii, ale musíme byť viditeľní v teréne, na ministerstvách, v mimovládkach. Nemusíme sedieť e, iba za počítačmi v bezpečí, ale my musíme byť v kontakte s jemenčanmi. To je naša úloha, takže je to asi začarovaný kruh. E, keď máte e, rukojemníkov, tak sa zhoršuje bezpečnostná situácia, potom všetky misie sú mimoriadne obozretné. Ja myslím, že je to normálna reakcia, teda nevysielať ľudí tam, kde máte pocit, že nie sú v bezpečí. Je to mimoriadne dôležitá téma a je to mimoriadne e, vážna hrozba, ktorú pociťujeme aj my. Takže teraz by som Ehm, hovorila o ehm, bezpilotných lietadlách. Ehm, to ste sama povedala, pani, povedali pani predsednička. Je to veľmi dôležitá téma. Aj americký veľvyslanec častokrát o tom verejne hovorí. Jednoducho je to teraz téma, ktorá je otvorená. Musíme sa tomu venovať dlhodobo. Každopádne treba jasne hovoriť, že to nerieši problémy krajiny. Ja dúfam, že som týmto viac menej odpovedala na všetky podnety. Ak nie, tak mi to prosím pripomente a ja by som naozaj bola za to, aby sa Európsky parlament zapojil do pozorovacej misie volieb budúci rok v Jemene. To by e, zaručilo e, vnímanie týchto volieb ako spravodlivých. A taktiež by to bola odpoveď na požiadavky Jemenčanov. Ďakujem pekne pani veľvyslankyňa, hovorí pani predsednička. Ďakujem aj za to, že ste poukázali na tú potrebu monitorovať voľby. Nie je to záležitosť pre e, náš výbor, máme preto e, špecifické grémium, kde to nastolíme takže sa to pokúsime sledovať, tú situáciu v Jemene. Je tu aj e, spolupráca so susednými krajinami v tomto regióne. A ako som už povedala, pokúsime sa otázku Jemenu zohľadňovať v rôznych správach a uvidíme, či sa nám podarí zorganizovať prípadnú ďalšiu návštevu. E, samozrejme vás veľmi radi uvítame, hovorí pani veľvyslankyňa.